je spojený s tým, že jednostranne boli vynútené pracovné podmienky, ktoré môžu ohroziť kvalitu tlmočenia, ktoré je určené poslancom aj európskym občanom. Z tohoto dôvodu nás s polutovaním informujú, že tlmočenie skončí najneskôr o 17.30. Ak sa nám podarí skôr, skončiť skôr, bude to ešte lepšie, ale v, v žiadnom prípade nie po 17.30 Keďže mám dbať na čas v tomto výbore, budem dbať na to, aby sa rešpektovala ich e, želanie. Dopredu, vopred sa ospravedlňujem, pretože začíname napríklad pracovať s 12-minútovým oneskorením. Takže ukončíme prácu 17.30. Bod 2. Oznámení je, že e, na aplikácii Eat meeting je k dispozícii zápisnica, ale program stretnutia bod 3. Dnes bude mať e, vlastne dve bloky v, e, v rámci našej práce sú tu dve, dva týmy, v, zastúpené francúzske a nemecké televízne týmy. To sú moje oznámenia. Všetkým vám chcem poďakovať, že ste prítomní. Viete, že sme e, dôležitým výborom. Etapu po etape pokračujeme v rámci mandátu, ktorý nám bol pridelený. Dnes, e, ako viete, sme v dôležitej fáze, pokiaľ ide o e, schvaľovanie pesticídov správ, hodnotiacej správy k EFSE, k aktívnym látkam, ktoré diskutujeme e, za z účasti EFSI, ktorá nás e, informuje. Sú tu dva zastupcovia, pán Chrason a jeho kolega za EHU takisto je tu pán Björn Hansen, výkonný riaditeľ, pán Jack de Bruyne a pán Ari Karlajajnen. Vopred sa ospravedlňujem za prípadne zlú výslovnosť, kde ide o doplnkovosť týchto mechanizmov. Ďalej je tu ešte pán Paul Nurse, a potom pán Christopher Portier, ktorému tiež chcem poďakovať za jeho prítomnosť, aby doplnil e, jednotlivé body. Nejde o kontroverznosť či konfrontáciu, ide len o diverzitu analýz. Takto nám umožní zlepšiť e, dnešný postup. Chcem vám pripomenúť, je našim zvykom, našou tradíciou. A chcem to teda povedať tým, ktorí sa k nám pridali e, v, neskoršiu, e, v neskorší čas. Chcem vám povedať v mene koordinátorov, že princíp e, zostáva rovnako. Každý, prosím, vystúpte na 10 minút. EFSA má právo napríklad na 10, 10 e, minút, ECHA má 10 minút, vedecký poradný mechanizmus 10 minút a potom pán Porci takisto na 10 minút. Potom bude nasledovať blok otázok a odpovedí, tak na takom tom pingpongovom princípe kde začnú eh, klásť otázky spoluspravodajcovia. Vždy minútu na otázku a na dve minúty na odpoveď. Smerované teda otázky na našich vystupujúcich, vychádzajú z toho, ak poslanci majú dojem, že otázka nebola zodpovedaná, môžu doplniť eh, ďalších 30 sekúnd otázky. Takže Poznáte pravidla jedna minúta, jedna otázka. Dôležité mať vyváženosť a dve minúty na odpoveď. Najprv prvý blok e, vystúpení dvaja spoluspravodajcovia, potom tieňoví spravodajcovia, koordinátori Takže tá minúta, dve minúty a potom prejdeme do bloku Catch the Eye, kde všetci členovia, ktokoľvek teda z výboru môže vystúpiť buď v, smerom k Eche, k EFSE, alebo voči e, a, pánu Portierovi, alebo tej spomínanej agentúre. Vychádzajme teraz z toho, že ja budem arbitrom e, tým, ktorý bude koordinovať tú prácu. Bude to ťažká práca, Určite sú nám dôležité tie dôležité elementy, ktoré potrebujeme. Takisto sa chcem poďakovať za to, že ste poskytli písomné, hoc aj oneskorené odpovede na písomné otázky. Aj tak ďakujeme. Tieto veci budú publikované na stránke parlamentu, teda otázky, odpovede. Takto sa bude môcť vyjadriť demokracia chceme vytvárať v rámci našej práce um, správu dobrej kvality. Takže vstúpme rovno in media z res. Slovo má 10 minút EFSA. E, Držte sa prosím e, e, toho prideleného času. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem. Vážený pán predseda, ďakujeme za pozvanie do vášho výboru. Sme tu už po tretí krát v kontakte s vami. Snažíme sa maximálne podporiť vašu prácu. Boli sme tu v apríli, e, takisto ste boli v Parme u nás a teraz máme ďalšiu príležitosť hovoriť spolu. Počas tých minulých vystúpení i v Parme sme veľa hovorili o procedurálnych otázkach, teda ako posudzujeme pesticídy a, a účinné látky v FSE Hovorili sme o metodológiách, použití dôkazov, e, ako ďalej používame štúdie e, z priemyslu a ako, e, aký máme prístup k dôkazom, úlohe odborníkov v rámci peer review, takisto štruktúru našich panelov a ako spolupracujeme s orgánmi členských krajín tých dvoch stupňov. A tretia časť potom toho, čo sme sa vám snažili načetnúť, je otázka nezávislosti, metodológie, transparentnosti procesov a takisto sme sa zamerali na e, obvinenia že a dúfame teda, že sme eh, dokázali vám vysvetliť vám, ako sa robí naša vedecká práca a ob, obvinenia, ktoré boli predložené, neboli teda založené na faktuálnych dôkazoch. Nechcem sa vrácať k tým eh, už spomenutým témam, hoci radi vám odpovieme na prípadné otázky, ktoré zostali otvorené. Rád by som začal porovnaním e, ku klasifikácii, ktorú sme spoločne s Medzinárodnou e, agentúrou pre výskum rakoviny realizovali. A tu by sme vám chceli na tomto ilustrovať, prosím, ďalšiu priesvitku. Tým by sme vám chceli ukázať, že v prvom rade klasifikácia je komplexný vedecký postup. To, čo tu vidíte, je porovnanie 54 pesticídov, ktoré boli posudzované e, oboma systémami, systémom IARC i európskym po dlhé roky. A vidíte, že z tých 54 v 29 prípadoch sme dospeli e, k rovnakému klasifikačnému návrhu ekvivalentnému. V 25 prípadoch sme však e, dospeli k rôznym klasifikačným návrhom medzi európskym systémom, systémom IARC. A potom, ak sa pozrite ďalej, vidíte, že 14 prípadov e, bolo takých, že európska klasifikácia bola ešte striktnejšia, ešte e, konzervatívnejšia než IARC. A u 11 to bolo naopak Jeden z týchto opačných prípadov predstavoval glyfosát. To nám prináša dôležité posolstva, že totiž e, v priemere je európsky systém konzervatívnejší, pokiaľ ide o klasifikáciu, citlivejší a na tejto priesvitke tiež vidíte, že ten systém funguje. Nie je tomu tak, že by tu bolo systematické určité zaťaženie, predpojatosť jedným smerom. A tiež nám to ukazuje, že obvinenia, e, že systém EÚ by bol vedecky e, nesprávny, e, predpojatý, nepotvrdilo sa to Pravdou viete, že o tieto rozdiely sa nikto nezaujímal až do prípadov glyfosátu. Až teraz s glyfosátom sa zrazu vynára otázka, ako je možné, že je tu rozdiel. A, a ak sa budem snažiť byť vo vašej situácii legislatívcov, táto divergencia vytvára dvo, dvojzmyselnosť, nejasnosť a my by sme ju mali teda vysvetľovať politikom, prečo tieto rozdiely vznikajú Dnešné e, sedenie nám teda dá možnosť práve do tejto problematiky sa zahlbiť. Je tu i zástupca Európskej agentúry pre chemikálie, takisto otázka klasifikácie chemikálií. My si myslíme, že by sme mali e, posunúť tú diskusiu smerom k zlepšeniu. Ako zlepšiť, možno zlepšiť tento systém e, Pozreli sme sa na to, ako fungoval doteraz. Otázka znie, ako by sa dal zlepšiť. Na programe je jeden návrh. Vstup do e, postupu spolu e, zákonodarcov. Veľmi vítame komisiu, teda podnet komisie, že na základe iniciatíve je iniciatívy komisia veľmi dobre a rýchlo reagovala a predkladala legislatívny návrh pre nové opatrenia, transparentnosť, takisto aktualizácia e, modelu riadenia FC, spojenie, e, priblíženie ostatným agentúram, lepšia koherentnosť. Toto na základe návrhov komisie by bolo doplnené dodatočným rozpočtom. Z nášho pohľadu tu máme konflikt e, záujmov. Bolo by veľmi užitočné, ako sa správne tvrdí, mať tieto dodatočné opatrenia k transparentnosti, k, k zvýšeniu spolahlivosti štúdií a údajov. A tiež tu ale potrebujeme implementovať toto nové nariadenie. čo tiež robíme na základe v našej vlastnej iniciatívy, bez toho, že by sme mali na pamäti legislatívne zmeny. Posilňujeme e, našu politiku ku konfliktu záujmov a pravidlá. Tu sme v dialogu s Európskym parlamentom, aby sme posilňovali pravidlá pre konflikt záujmov, pokiaľ ide o expertov menovaných členskými krajinami. Úzko spolupracujeme po dlhé roky s, kolegmi, e, v, s kolegami v Eche v Helsinkách. Je tu ďalej tiež návrh, aby to spojenie tých procesov, posudzovanie rizik e, u oboch agentúr bol, bol predložený včas, včas. Je to dôležitý krok, aby sme tu nemali tu tento časový odskok keď EFSA urobí e, posudzovanie rizik a klasifikáciu, potom druhá agentúra dva roky na to. Ďalej pracujeme e, s tou riadiacou sieťou, to je vlastná naša riadiaca sieť k pesticídom. Tiež sa snažíme prispievať, e, vytvárame správu v, v rámci refitu Takže za našu stranu vlastne investujeme prostriedky. Je to stále sa zlepšujúci systém. A pokiaľ ide o vedecké iniciatívy, a to sme načrtli hlavne v Parme, vieme, že potrebujeme pokrok na mnohých frontoch. Ja tu spomínam len to kumulatívne e, vystavenie a posudzovanie rizik, pokiaľ ide o pesticídy. Tu EFSA e, robí prelomovú prácu spolu s členskými krajinami. My však nemôžeme e, máme tu obmedzenie vo forme zdrojov. Snažíme sa vytvoriť lepší model, ktorý by tiež zlepšil ochranu e, prostredia spotrebiteľov a a to povedie k otázke, ako môžeme aktualizovať našu metodológiu. My nielenže chceme sledovať pokrok, ale musím opätovne e, nastoliť otázku zdrojov a, a som veľmi vďačný predsedovi tohto výboru, kto po návšteve v, v Parme veľmi jasne povedal, že potrebujeme viac zdrojov na zlepšenie a predkladanie našej vedeckej práce na pesticídy. A to chcem zopakovať i tu. Ako spolu s zákonodarcovia vy máte veľký vplyv na to, ako budúce rozpočty e, pre EFSU, pre iných, e, bude vyzerať, teda rozpočet pre vedu, ide o prístupnosť k údajom. Nie sme financovaní že, e, takým spôsobom, Eh, že by sa veda posúvala takým spôsobom, ako by sme len my chceli. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne pánu Urlovi. Teraz sa môže eh, vyjadriť Echa. Je to pán Hansen, že? Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Vítam všetkých tu prítomných v miestnosti. Mňa veľmi teší, že tu môžem byť poprvýkrát v, takomto, v takejto zostave ako predseda Európskej agentúry pre chemikálie. Rád si splním svoju povinnosť ako e, úradník predseda tejto agentúry príspevkom k demokracii, tak ako ste to vypovedali, pán predseda, vyjasňujúc otázky napríklad v otázke e, glyfosátu. Takisto by som rád zdôraznil, že skutočnosť, že sa tu stretávame, aby sme diskutovali túto otázku, prácu našich agentúr je náznakom toho, že táto e, mašinéria, tento systém funguje. Urobili sme si svoju prácu, boli tu otázky a teraz sa snažíme to E, vyjasniť s cieľom poučiť sa a zlepšiť, e, ak sa to dá. Takže sa veľmi teším na rozprávu s vami. V zásade, čo by som tu chcel spomenúť, e, chcel by som popísať, čo vlastne echa znamená, popísať určité z našich činností a potom prejdeme ku glyfosátu. EHA je Európska chemická agentúra, vytvorná približne pred desiatimi rokmi v Helsinkách. Implementuje vedecké, technické, administratívne úlohy, ktoré sú nám stanovené na základe e, štyroch e, legislatívnych e, aktov, klasifikácia, označovanie, biocídy, a teda Rotterdamský dohovor, z neho vyplývajúca legislatíva Rámcová smernica o odpade nám dáva ďalšie úlohy a komisia odporúča ešte nové úlohy súvisiace s POPS legislatívou. Zaoberáme sa e, celým radom chemikálií a zaujímavých tém s nimi súvisiacimi. Glyfosát je jasne jedným z nich, ale rovnako ako EFSA, aj my sme sa zaberali bisfenolom a, a, a tetovaním, mikroplastami a niektorými ďalšími všeobecnými vedeckými otázkami týkajúcimi sa chemikálií. A teraz prejdem ku glyfosátom. Hm, boli sme požiadaní cez náš vedecký výbor zaberujúce hodnotením rizík o stanovisko v súvislosti s klasifikáciou a označovaním. Záverom nášho výboru bolo, to chemikália má jednu toxickú vlastnosť pre ľudské zdravie, poškodzovanie, e, poškodenie zraku a e, má e, negatívny dopad na životné prostredie, ale nie súvisí s inými zdravotnými ťažkosťami, obzvlášť takými, ktorými sa teda zaoberá táto schôdza. Teraz sa budem venovať určitými všeobecnými eh, princípmi, pokiaľ ide o klasifikáciu označovanie. Eh, Spomínam trošku ten všeobecný kontext. My a naši predchodcovia eh, v Európskej kancelárii pre chemikálie a Európska komisia už teda niečo urobili v predchádzajúcich desaťročiach. E, nariadenie o klasifikácii a označovaní implementuje my z e, vedeckej, technickej, administratívnej e, stránky. Zaoberáme sa hrozbami chemikálií a zmesí vychádzajúc teda z chemikálií, ktoré tieto obsahujú. Vychádzame s tým z globálne harmonizovaného systému navrhnutého OSN Vidíte tu napríklad e, symboly, označení, ktoré nájdeme na e, chemikáliách. Je to harmonizované, všade vo svete je to rovnaké. My implementujeme kritéria tohto globálne harmonizovaného systému pomocou nášho nariadenia. Je to postup skladajúci sa zo štyroch e, krokov väčšinou. Na jednej strane e, sa robia testy, potom je tam priemysel, ktorý platí a zadáva e, testy. Je tam zainteresovaný členský štát, ktorý hodnotí jeho výsledky a potom je tam vedecký výbor, v našom prípade ECHA, ktorý hodnotí prácu tohto členského štátu. Testovacia metóda, ktorú E, testovacie orgány e, uplatňujú. E, musí byť tiež medzinárodne prijatá za účelom teda zníženia testovania na zvieratách, ale aj preto, aby testy z jednej oblasti sveta boli akceptované inde. Takže ide tu tiež o medzinárodné dohody a potom je tam aj medzinárodne dohodnutý auditový systém pre auditovanie týchto laboratórií. Ide o správnu laboratórnu prax, takto sa to nazýva. A e, potom je to vlastne e, všetko združené v sieti, e, ktorá je zastrežená, zastrešená OECD. Dôležité je zhodno, hodnotiť výsledky týchto testov, ktoré sú financované priemyslom. Pričom sa musí zaručiť plný prístup k štúdiám a taktiež vykonávanie auditov tých inštitúcií, ktoré vykonávajú tieto testy. Máme tu dokumenty, kde sa navrhujú všetky e, kritéria, kde sú zbierané údaje, za, zašle sa to ECHA. A e, to potom e, hodnotí, reviduje, čo členský štát napísal do svojej správy, aký závor závery vytvoril. A táto diskusia vedie potom k jednomyselnej dohode. Prezentujeme to potom v stanovisku výboru e, teda komisii a komisie v rámci komitologického e, postupu potom pokračuje ďalej. E, toto je prístup, ktorý sa často vo vede e, uplatňuje. E, vedec, ktorý niečo vytvorí, to sa potom dostane vedeckej publikácie, potom nasleduje peer review zo strany jeho kolegov a zverejňuje sa to v nejakej publikácii, ktorá teda uplatňuje tento, toto peer review. Toto teda uplatňujeme aj my, takýto postup my sme teda museli hodnotiť laboratória, ktoré vykonávajú tieto, tieto práce. Musí to byť v súlade e, s nariadením o klasifikácii a označovaní. Vychádzame e, pritom e, z toho princípu, že zabereme sa údajmi a snažíme sa zistiť, či je tam dosť dôkazov na to, aby sa splnili kritéria alebo nie. Takže je tu určitý strop, e, e, nad, e, keď ho dosiahnete, musíte mať určitý počet dôkazov, aby ste dosiahli určitú klasifikáciu. V prípade glyfosatu bolo veľa informácií, veľa údajov. Niektoré údaje naozaj indikovali pozitívne výsledky, niektoré údaje indikovali negatívne výsledky. V tejto komplexnej situácii sme aplikovali e, prís, tzv. prístup e, váhy e, dôkazov. Snažím sa teraz zistiť, či tie pozitívne výsledky sú dôsledné, pokiaľ ide o všetky údaje, ktoré sú k dispozícii. V prípade glyfosátu, keď sme sa pozreli na všetky tieto údaje a zaberali sa ich súladom, súladom všetkých informácií, ktoré sme mali, Výbor pre hodnotenie rúz, rizik dospel k záveru, že nemal pocit, že by tieto údaje e, v ich celku postačovali na splnenie kritérií e, podľa nariadenia o klasifikácii a označovaní. Takéto bolo teda naše stanovisko, ktoré sme potom zaslali Európskej komisii. Tento e, prípad platí pre aj ostatné látky, približne 40 tisíc látok, ktoré boli takto klasifikované v EÚ za posledných 40 rokov. My v ECHA e, sme urobili takzmer 300 harmonizovaných klasifikácií označovania za posledných 10 e, rokov. Z týchto 300 približne 30 obsahovalo látky, ktoré e, boli označené za karcinogénne. Takže je to možné splňať kritéria karcinogenicity podľa tejto legislatívy a teda nazbierať dostatok dôkazov na to. Ďakujem pekne, e, pán predseda, za pozornosť. Ďakujem vám, pán Hansen. Teraz má slovo pán Paul Nurse. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Ďakujem pekne, za príležitosť e, e, vyjadriť sa dnes popoludní. Som e, členom skupiny Chief Scientific Advisors. Vedľa mňa je pán Hoyer, profesor Hoyer z Ženevy, ktorý je teda mojim nadriadeným. My nie sme zamestnaní komisiou, poskytujeme nezávislé stanovisko komisii, podporujú eh, nás pritom eh, celé konzorcium akademikov eh, všade v Európe. Vidíte ich tu na obrázku. Boli sme požiadaní komisiou, aby sme sa zaobrali touto otázkou, ako stransparentniť, zefektívniť ten aktuálny systém v oblasti pesticídov Zaoberali sme sa expertnými skupinami, eh, peer eh, skupinami a tuto je výsledok našej eh, práce. Odporúčam vám to všetkým, prečo si túto správu. Začnem e, e, so všeobecným odporúčaním. Spoločnosť má silné a odlišujúce sa náhľady na e, potravinovú výrobu. Možno sa s tým stretávame aj tu, práve v tejto sáde, čo je, čo je to, v tejto sále, čo je dostupnosť, čo je bezpečné, ako chrániť ekosystém, životné prostredie, tieto otázky môžu byť navzájom v konflikte, takže z toho vyplýva komplexnosť tejto témy. Preto odporúčame, aby e, komisia e, sa snažila vytvoriť širokú diskusiu v spoločnosti e, v EÚ aby e, sa vytvoril určitý spoločný e, pohľad v dôsledku tohto, pokiaľ ide o úlohu e, prostriedkov na ochranu rastlín, aby sa mohol vytvoriť prístup, s ktorým vlastne bude väčší súhlas toto všeobecné eh, odporúčanie eh, hodnotíme ako veľmi dôležité. Nie je to prísne eh, vzaté vedecká otázka, ale je to podľa nás dôležité. Oblasti, kde je potrebné zlepšenie, v našom stanovisku sa venujeme e, viacerým veciam, ktoré si vyžadujú podľa nás pozornosť. Je napätie medzi zdravotnými, environmentálnymi a poľnohospodárskymi otázkami, e, komplexnosť ohľadom e, teda zdravotných rizík, E, nezávadnosť pre e, teraz zdravotnú oblasť to je veľmi e, zložité samozrejme zabezpečiť, takže vyplýva tu veľká komplexnosť. Duálny systém, ktorý momentálne máme, je veľmi komplexný, ako sa venovať odlišným názorom, ako E, sa zaoberiť ochranou ekosystémov, ako začleňovať odlišné, navzájom sa odlišujúce vedecké stanoviská. Sedem odporúčaní, ktoré sú špecifickejšie, ktoré vyplývajú v nášho stanoviska, teraz stručne popíšem. Poprvé potrebujeme väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o naše ciele ochrany. Musí byť e, jasnejší cieľ e, ochrany, ktorý si stanovujeme v súvislosti s tým, čo som aj práve popísal, čo chceme, aby bolo cieľom ochrany. Súhlasia s tým ľudia, chápu to. Musíme si stanoviť jasné kritéria a miery akceptovateľných rizik, vrátanie rizika nepoužívania a potrebujeme mať aj e, lepšie odkomunikovanie týchto komplexných e, tém pre spoločnosť. Ďalšie odporúčanie musíme zvážiť, ako zlepšiť aktuálny e, systém. Máme tu určité odporúčania. E, pesticídy sú hodnotené, e, pokiaľ ide o ich rizika, na úrovni EÚ. Inými slovami, máme tu jednotné hodnotenie rizik na úrovni EÚ, spoluprácu medzi EFSO a príslušným členským štátom a jeho orgánmi. Odporúčame, aby sa riziko hodnotilo eh, k eh, celej eh, látke, nielen k, teda aktívnej látke v rámci určitého produktu, ako je to momentálne. Toto rozhodnutie by malo byť jednotné, buď či už je o členský štát alebo Európsku úniu ako celok, malo by to byť zdieľané. Tretie odporúčanie Potrebujeme väčšiu, väčší systematický eh, dohľad, eh, epidemiologické eh, štúdie, teda aj pre obdobie po tom, čo sa táto látka vlastne ocitla na trhu. Potrebujeme príležitosti pozorovať, čo sa vlastne deje s ľuďmi to momentálne nie je e, súčasťou hodnotení. Po štvrté, potrebujeme posilňovať vedomosti a e, schopnosti. E, pokiaľ ide o e, prostriedky na ochranu rastlín v EÚ, musíme lepšie chápať meniacu sa povahu týchto látok. Už to nie sú jednoduché chemikálie, môžu to byť nano, biopesticídy. Musíme zabezpečiť, aby naše procesy a narazenia toto zohľadňovali musíme sa zaberať efektami zmesi týchto látok tak agregované eh, exponovanie ľudí viacerými látkami. To sa tiež momentálne nehodnotí. Potrebujeme mať aj centra excelentnosti pre výskum eh, látok na ochranu eh, rastlín, na ktoré by sme mohli odkazovať. Potrebujeme takisto aj viac trhových štúdií. Potrebujeme aj stretnutia medzi regulátormi a tými, ktorí navrhujú prostriedky na ochranu e, rastlín v, v skorom štádiu, e, predbežná registrácia takýchto štúdií by zlepšovala e, transparentnosť, to sa už deje e, v sfére zdravotníctva. Treba sa tiež sústrediť na dôvernosť údajov, ak sú všetky údaje e, e, dôverné, zhoršuje to transparentnosť. No a potom náklady a prínosy. Musíme uznať, že prístup vychádzajúci z e, nebezpečenstva, z rizika sa vždy zaoberá určitým rizikom a jeho hodnotením, to je dosť zrejme. Takže ako dobre sa dajú vyvodiť dôsledky zo zvierat na ľudí a podobne. Musíme e, vytvárať e, komparatívne hodnotenia rizik, musíme nové e, pesticídy porovnávať so starými, aby sme nepovolili nové, ktoré sú menej bezpečné a nenahradili ich starými, ktoré boli v podstate bezpečnejšie zamedzovať nadmernému používaniu a ďalej veľmi relevantné pre tú diskusiu, ako narábať s odlišnými vedeckými hodnoteniami. To je veľmi dôležité, aby sme sa týmto zaoberali, lebo si to vyžaduje e, zachovanie verejnej dôvery e, v e, vedcov vedu a vedecké hodnotenia. Máme tu určite odporúčania, ktoré by tomuto mali e, e, zamedziť, ale e, samozrejme rozchodné názory v určitých oblastiach, ako napríklad glyfosát, môže byť ťažko riešiteľným problémom. Tu máme určité návrhy. Navrhujeme, aby sa posilnila medzinárodná spolupráca v rámci EÚ, ale aj s agentúrmi mimo hraníc EÚ. Ale v prípade, že e, tu je naďalej rozpor a aké je spoločnosť nespokojná, tak e, vedecký poradný orgán v rámci Európskej komisie môže byť opäť povolaný, aby sa opäť ovne vyjadril k tejto vedeckej e, otázke. Môžeme sa zaoberať analýzami vedeckých procesov, robustnosťou, dôkazov, Ehm, záverov z eh, štúdií, môžeme vytvoriť eh, panel s expertami, ktorí môžu mať konflikty záujmov, ale môže sa to eh, riadiť tým, že vlastne sa budú zodpovedať našej skupine, kde nie je konflikt záujmov. Takže takto by sa mohla vytvoriť osobitná ďalšia úroveň príliš často tu nenavrhujeme, pretože procesy, ktoré sú už v EU navrhnuté, sú vysoko efektívne. Ale ak Eh, opäť dôjde k nejakej takejto eh, situácii ako v prípade glyfosátu. Eh, toto môže pomôcť v prípade komplikovaných politických rozhodnutí ako v prípade glyfosátu. Ďakujem veľmi pekne. Ak by vás teraz zaujímalo viac, navrhujem, aby ste si to naštudovali v tomto materiáli. Ďakujem. Merci, merci beaucoup, monsieur Donc, et là, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Christopher Portier donc pour 10 minutes d'intervention. Merci. Takže teraz pán Christopher Portier na 10 minút. Dobre, popoludnie. Pán predseda, vážení členovia výboru PEST, vážení poslanci Európskeho parlamentu, chcem vám poďakovať, že ste ma dnes pozvali, aby som sa vyjadril vo vašom výbore. Dnes budem hovoriť o dvoch záležitostiach vnímaný eh, deficit pri eh, vyhodnocovaní eh, vedeckých poznatkov v súvislosti s pesticídami a taktiež proces revízie v tejto súvislosti. Management rizika v súvislosti s environmentálnymi rizikami je dôležitou témou. Je treba vedieť, ako vyhodnotiť epidemiologické a toxikologické údaje a toxicitu určitých látok náš národný toxikologický eh, program Agentúra pre eh, register eh, toxikologických chorôb, ktoré, v ktorom ja som pracoval v USA. Máme určité uspernenie v tejto súvislosti, vyvinuli sme ich aby sme zaručili, že ten proces bude transparentný a dôveryhodný z vedeckého hľadiska. Tieto usmernenia boli vždy revidované nezávislými vedcami, aby sme si boli istí, že používame tie teda najlepšie prístupy. Podobné usmernenia podobujú, po, existujú aj eh, v Európe. Máme tu taktiež eh, usmernenia COP a OECD. Myslím si, že sú rozumné, pokiaľ sa nimi príslušné osoby riadia a vedú k obraniteľným rozhodnutiam a v určitých oblastiach potrebujú tieto úsmrtia do objasnenie. Tuto ich vidíte, čo napríklad sa týka štatistickej analýzy, tam sú usmernenia veľmi vágne, vyžadujú si špecifické testy v súvislosti s určitými údajmi. Potrebujeme mať explicitné pravidlá ohľadom toho, ako sa využívajú kontrolné mechanizmy. A taktiež by sme mali mať pospech v prípade hodnotení, kde sa zatiaľ dostatočne nehodnotia taktiež zranenia, ktoré boli spôsobené zvieratám. Zatiaľ som sa s ničím takýmto nestretol. A taktiež, čo sa týka štúdí, ktoré sú vykonávané, tak tie sa rapidne menia a usmernenia je treba e, adaptovať. Takže súhlasím s domy predrešníkmi, čo týka tejto témy agentúry, prepačte, ďalšia presvedka, agentúry si potrebujú písať svoje vlastné hodnotenia a nie sa spoliehať na hodne zo strany priemyslu. Ako som hovoril po celé roky všetkým svojim študentom, ten, kto napíše prvý dokument, tak v podstate stanoví eh, tóninu, v ktorej sa to všetko bude eh, niesť a je treba teraz vyhodnotiť určité prípady, je treba mať k e, dispozícii všetky vedecké poznatky, tie treba vyhodnotiť. A všetky analýzy by mali využívať tie najlepšie štatistické prístupy. E, jednoduché e, testy nie sú tými najlepšími nástrojmi pre analýzu údajov. No a na záver, pokiaľ prebieha viacero testov na rovnakú tému alebo rovnakého typu, tak meta analýzy a združovanie by mali byť uplatňované, pokiaľ je to potrebné, predovšetkým pokiaľ sú tam protirečivé výsledky. Transparentnosť je zásadná. Len pokiaľ sú štúdie verejne dostupné, tak môžu ostatní e, posúdiť adekvátnosť e, hodnotenia a nedostatok transparentnosti vedie k nedôvere a toto taktiež podkopáva dôveryhodnosť agentúry komunikovať výsledky hodnotenia, to je taktiež zásadné, je treba sa snažiť, aby tieto hodnotia boli jasné a dobre čitateľné a pochopiteľné. Súčasné hodnotenia sú príliš komplikované. Bolo by dobre vidieť možno e, nejaký text, ktorý by e, ktorý by e, vysvetloval jednotlivé kroky a nielen to jednoducho popisoval a potom prednesol dôkazy. Čo sa týka otázok, ktoré nie sú príliš dôležité, tak tými nie treba sa zaoberať. Ďalej, čo sa týka riadenia, pre obnovenie pesticídnych licencií je k dispozícii veľa vedeckých poznatkov. Nemôžete očakávať, že výbor v tom sedí pár desiatok vedcov, že bude mať všetku potrebnú expertízu potrebnú na vyhodnotenie. A experti na riadenie by nemali e, vyhodnocovať vedeckú literatúru a taktiež mieru rizika. Taktiež, čo sa týka epidemiológov, tak e, tí sa môžu taktiež vyjadrovať len k určitým konkrétnym témam. Musíme mať v dispozícii vždy skupinu vedcov, ktorí sa budú vyjadrovať tomu, čo rozumejú najlepšie. E, tí, ktorí pracujú na rakovine, tak sa budú vyjadrovať k rakovine a tak ďalej. Taktiež nezávislí experti zvonku, ktorí by sa tiež mali súčasťou vyhodnocovania, pretože expertíza je potrebná. A jedno z najväčších, eh, jedným z najväčších problémov pri vyhodnocovaní údajov je, ob, je získať všetkú literatúru a taktiež sumarizovať všetky štúdie. Toto si vyžaduje veľa úsilia, času a zdrojov. A taktiež sú tu organizácie, ktoré môžete zaplatiť, ktoré vykonajú tieto úlohy, ktoré sú nezávislé. My ich využívame v rámci Národného toxikologického programu pravidelne a vedie to k veľkému úspechu. Taktiež som veľmi úžasnutý, že v roku 2018 informácie, ktoré predkladá priemysel regulačným orgánom, neprichádzajú tieto informácie v elektronickej podobe. Toto by agentúre umožnilo rýchlo reanalizovať tieto údaje príslušným spôsobom. Neviem, či sa to medzi tým už zmenilo, dúfam, že sa to zmení. Rozhodne by sa malo požadovať toto, aby sme sa vyhli tomu, že tam dôjde e, k chybám, keď sa budú prepisovať z papierovej podoby tie informácie do počítača. Taktiež je treba, aby testovacie laboratória boli certifikované v tom zmysle, že informácie, ktoré potom sú, sú poslané ďalej priemyslom, sú tie isté údaje, ktoré laboratórium poslalo um, priemyselným uh, inštanciám. Taktiež by bolo dobré vyvinúť agentúru v Európe, ako je v Amerike e, Národný toxikologický program. My, toto, tento inštitút je nezávislý od regulačného procesu a bol naschvál takto navrhnutý, aby sme jasne vymedzili rozdiel medzi vedou a taktiež riadením rizik. E, NTP má E, taktiež riadiaci výber, ktorý, v ktorom sú zastupcovia rôznych e, agentúr, ktoré pospe v tejto oblasti. A my stanovujeme e, ciele Národného toxikologického programu, vrátanie toho, ktoré látky napríklad sa majú preštudovať. Samozrejme, nestanovujeme, akým spôsobom sa toto má urobiť. Európske regulačné agentúry by mali mať možnosť doplniť chýbajúce údaje a získať informácie ohľadom nových hrozieb. Ešte na záver chcem povedať, že ktokoľvek, kto sa zúčastní procesu hodnotenia pesticídov, by mal byť riadne e, zhodnotený, čo sa týka prípadných finančných konfliktov záujmov. Ďakujem. Merci. Merci à vous, monsieur Portier. Ďakujem, pán Portier. Takže teraz môže začať diskusia. Zo strany poslancov začníme dvoma spoluspravodajcami. Za EPP pán a pán Arimon. Nech sa páči, máte slovo. Ja mám dohromady 4 otázky. Prvá otázka je pre všetkých prítomných expertov. Taktiež som pozorne počúval pána Nursa a to, čo hovoril, v podstate z časti zodpovedal moje otázky pre expertov. Jeho návrhy sa oberajú dobrým smerom. Takže toto tiež zoberme do úvahy pri vypracovaní novej legislatívy. Pod 7 hovorí, že to nesú byť žiadne škodlivé účinky. Ex experti, ktorí tu sú dnes prítomní, sú toho názoru, že tak, ako sme definovali zatiaľ ten postup, tak, že pritom sú zohľadnené aj všetky možné rizika. Takže je zmysluplné, aby sme tu mali e, dva, dva rôzne postupy. Jeden by sa týkal produktu, jeden tej látky. A nemali by sme na jednej strane aj zmerať to, čomu bude nakoniec vysa, vystavené životné prostredie č, ľudia aj zvieratá, či tam prípadne by mohlo byť nejaké riziko, v ktorom budeme vystavení. Druhá otázka pre pána Portie. Hovoríte, že v prípade glyfosátu tie údaje, alebo súrové údaje, čo týka um, rakoviny, takže tie tam neboli, boli prehliadnuté. Ja sa pýtam, prečo? A tretia otázka pre pána Orla Hansena. Pán Hansen, vy ste povedali, že v prípade glyfozátu povedali vedci, že nálezy neboli konzistentné. Kto definuje, čo vlastne je konzistentné a do akej miery je táto konzistentnosť zlučiteľná s princípom e, opatrnosti alebo obozretnosti. Kto to vlastne definoval? To by ma zaujímalo. A posledná vec, to je otázka pravidel dôvernosti a taktiež e, prístupu k týmto údajom. Máme tu vec o rozhodnutí e, Európskeho súdneho dvora proti EMA ktorá povedala, že keď, sa, keď je ten eh, proces eh, ukončený, tak už tam v podstate nie je žiadna dôvernosť, ktorá sa musí zaručiť. No a možno by sme mali tieto princípy uplatňovať v, prípade, v súvislosti s pesticídami a postup, poskytnúť prístup k týmto údajom? Ďakujem. Chcem vám ešte raz pripomenúť pravidla pri eh, prihláškach o diskusiu. Minútová otázka, dve minúty odpovede komu že si žiadate položiť otázku. Pán Nurst bol napríklad uvedený. Ak by sme toto nedodržovali, tieto pravidla, veľmi rýchlo by sa nám to vymklo spod kontroly. Musím e, rešpektovať e, politickú rovnováhu. A potom dávam vždy slovo teda vystupujúcim. Vy ste boli prvý pán Nurse, ktorý do, e, dostal otázku z postrany pána Harimana. Ďakujem. Takže otázka látok a produktov na druhej strane, to sa zaoberáme v našej správe. Je dôležité zobrať do ovahy finálny produkt, ktorý bude obsahovať aktívnu látku a tzv. koformulanty, ktoré môžu mať e, vplyv na dopad tejto látky a oddeliť toto tieto dve hodnotenia, to si myslíme, že nedáva príliš zmysel. Je to komplikované, pretože je týchto formulantov je veľa, takže by sme to nemali podceňovať. Ale je tu jedna vec, na ktorú je treba sa pozrieť pozornejšie. V iných oblastiach naša správa v podstate stanovuje určité smerovanie budúcich diskusí. Nemáme všetky odpovede už hotové, som veľmi rád, že tu zaznelo, že si myslíte, že sa to uberá správnym smerom, ale sú tam ešte určité detaily, ktorým je treba sa zaoberať. Jedna otázka sa teda dotýka dôvernosti údajov. To bola otázka pre mňa. A toto je jasná vec. Je treba, aby verejnosť a spoločnosť nás mohli sledovať a to sa nám nepodarí, pokiaľ tam uložíme prísnu dôvernosť, čo týka prístupu k údajom. Takže je treba túto postupovať obozretne, samozrejme aj s ohľadom na obchodné aspekty, ale nemali by sme to zametať pod koberec. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Barstas na minútu. Ďakujem. Predovšetkým chcem poďakovať všetkým, ktorí nám tu prednesli prezentáciu. Ďakujem vás za vaše písomné odpovede, ktoré ste nám poskytli. Takže tá prezentácia začala priesvitkami, kde sa porovnávali 64 pesticídov z roku 2017, 53 tam i ARK a EFSA e, e boli ekvivalentné. V 47% tam e, bolo menej, bolo rovnaké alebo prísnejšie hodnotenie. Vieme, že tá kontroverznosť ohľadom glyfozátu medzi BFR, IARC a EFSO, toto bude jeden z dôvodov, prečo vznikol vlastne náš výbor. Aby som sa chcela opýtať pána Portiera. Vy v vašej prezentácii ste predstavili sadu odporúčaní ohľadom toho, že je treba spresniť určité veci, agentúry si musia písať vlastné hodnotenia, všetko musí byť verejne dostupné. Mohli by ste to prosím trochu rozviesť? Mohlo by toto byť dôvod, prečo v 47% hodnotení nie je rozdiel medzi EFSO, ECHO, BFR a IRCOM? Ďakujem. Začnem tou poslednou otázkou. Takže pravdepodobne ten najväčší rozdiel bude v tom, kedy e, sa to hodnotenie vykonávalo. Možno IARC začal, potom EFSA to urobila neskôr, takže v priebehu času sa to môže meniť nepochybne. Čo týka transparentnosti, tak myslím si, že toto je asi tá najdôležitejšia dôležitosť, ktorej som bol svetkom pri práci na tejto téme. Ja môžem povedať, že som bol obmedzený, ale mohol som pritom vyhodnotiť tie dôkazy aj sám. Tých dôkazov bolo veľa, súhlasím, skutočne to e, bola veľká úloha. Ale čo sa týka toho, kto rozhoduje, či pokiaľ máte tá líšacie sa výsledky, ako sa k tomu postaviť, ako sa dohodnúť. Áno, vedci sú na to vybavení, metaanalýzy existujú, môžu byť uplatnené na prípade akýchkoľvek údajov, pokiaľ tam sú nejaké nezrovnalosti. Napríklad sú tam rôzne rozdiely, rôznych, e, rôzne výsledky rôznych štúdií. Taktiež môžete niekedy tie výsledky združiť, to je ešte lepšie, než vykonať metaanalýzu. Takže si myslím, že sú lepšie spôsoby, ako toto riešiť, ale nevyužívajú sa. Si, donc, euh, je demande à Simona Bonafé Poprosím za sociálnych demokratov pani Bonafé. Ja voglio ringraziare innanzitutto tutti. Takže ja chcem tiež poďakovať aj našim hosťom. A chcem zdôrazniť to, čo povedal pán Stas. Prvá otázka je pre pána Portiera. Ja si pamätám na vašu písomnú odpoveď. Je treba e, vykonať hodnotenie na základe dostupných vedeckých štúdií a glyfosát je považovaný za karcinogénny pre ľudské bytosti. Máme k dispozícii rôzne údaje od rôznych európskych agentúr a tí tvrdia opak. Okrem toho vaše písomné odpovede tvrdia, že okrem štúdií tak IARC robí určité výnimky vo svojich hodnoteniach. Ako zareagujete na toto. Vyselo to už párkrát v našich diskusiách. Ďakujem. Takže sú dve oblasti údajov, kde musí dôjsť k zmenám. Epidemiológia sa zmenila, pretože máme nové výsledky z z oblasti, alebo ktoré vyplývajú zo štúdie v oblasti zdave v polnospodárstve v USA. Takže sú tam zmeny a je treba samozrejme odhadnúť nejakú dávku, ktorú v podstate absorbo, absorbovali ľudia. 37% dotázaných sa nevyjadrilo, takže toto vedlo potom aj k skresleniu. Čo sa týka údajov súvisiacich zvier- so zvieratami, tak IARC sa pozrel na 7 z 10 štúdií, ale na určité časti. Ako sme svedkami v literatúre. A myslím si, že pokiaľ by mali čas sa pozrieť na každú tú jednu štúdiu o zvieratách, tak by tam videli tých e, viac než 30 pozitívnych e, nádorových nálezov. A ja som to počítala, oni by si to vypočítali taktiež. A potom by si mohli rozmyslieť, či toto e, vychádza z nejakých e, falošne pozitívnych e, štatistík. A potom to môžu vyhodnotiť. A keď toto vyhodnotíte, tak vidíte, že pravdepodobnosť, že by každá z týchto štatistík bola falošne pozitívna, tak tá šanca je asi 100 tisíc k nule. Toto je veľmi neobvyklé. No a potom by pravdepodobne dospeli k tomu záveru, že to je karcinogénne pre ľudí. Dajú sa reagovať na tieto otázky, alebo nie? Nie v tejto chvíli. Budeme teda pokračovať. Pani McIntyre. Shadow? Ako tieňová spravodajkňa? Minútu. Ďakujem, pán predseda. Taktiež som rada poďakovala všetkým dnešným rečníkom, ktorí nás navštívili. Mám otázku pre pána Paula Nösa. Taktiež chcem uvítať ten fakt, že je tu človek, ktorý sa zúčastnil aj na našej akcii 100 a minulý týždeň v Štrasburgu. Toto veľmi ocenuje, že ste tu opäť. Takže otázka k správe ktorá odporúča viacúrovňový e, proces autorizácie e, produktov na ochranu rastlín. Keďže je malý počet takýchto produktov a látok, ktoré vstupujú novo na trh. Myslíte si, že je tu nebezpečenstvo, že tento proces a taktiež lehota schvalovania by sa ďalej predlžila, či by toto mohlo viesť k pozastaveniu určitých investícií a toto by sa nedalo opodstatniť e, dôkazmi e, v tomto zmysle? Takže našim cieľom bolo sa snažiť zjednodušiť tento proces a tým sme sa chceli vyhnúť tomu, že by tam bolo viacero úrovní, na ktoré by mohli vzniknúť protirečivé dôkazy. Pokiaľ to bude dlhšie trvať, napriek tomu, že si myslím, že ne, nemyslím, že je to nutné, tak to bude musieť len prijať. Ale myslím si, že nie je nutné, aby to trvalo dlhšie, predovšetkým pokiaľ tie postupy môžeme zjednodušiť. Merci. Uh, Madame Ďakujem. Chcete ešte doplniť otázku, kolegyňa? Myslíte si, že sa dajú zjednodušiť tieto procesy? Uh, My sme predložili určité návrhy, ako to urobiť. Myslím si, že by na tom museli popracovať eh, tí, ktorí na týchto veciach pracujú. Myslím si, toto nie je žiadna, eh, teoretický svet. A Určite môžeme zjednodušiť tieto procesy, môžeme ich zefektívniť a toto bude dobré pre riadenie tejto problematiky. A je to komplikovaná oblasť, nie je to jednoduchá oblasť, jednoduchá problematika. A pokiaľ potrebujeme viac času, no tak je treba to akceptovať. Pokiaľ si chceme udržať dôveru verejnosti a spoločnosti, lebo tá je zásadná. Merci, merci. Slovo má pán Omarži Zague. Ďakujem. A sa dnes e, pripúšťa, že veci by sa mali zlepšiť. Potom, po, čo po dlhej dome negovala všetky problémy v tej procedúre, Vidím však, že je tu dobrá vôľa veci zmeniť. Vo vašej písomnej odpovedi hovoríte, že hrubé dáta Nemci a európsky a nemeckí veci e, znovu hodnotili. Z veľkej časti boli napísané Monsantom a to diskredituje vaše závery. Moja otázka. Analizujete toxicitu e, glyfosátu s danými dózami alebo teda dávkami, ale v akej časti sa e, preverujú dlhodobé dopady, keď sa zhromažďujú reziduálne časti v pôdach a tak ďalej, ktoré sa môžu stať veľmi e, toxické pre e, životné prostredie pre ľudí. Nech sa páči slovo má EFSA. Ďakujeme pekne. prvom rade chcem zdôrazniť, že v každom procese vo vede či inde sa dá zlepšovať. Nemyslím si, že existuje niečo ako perfektný proces. Ak e, tvrdíme, že sa dajú zlepšiť, áno, ale to neznamená, že teraz sú zlé. My rešpektujeme legislatívu, ktorú predložil parlament a rada a európsky systém ochrany spotrebičov, spotrebiteľov a E, prostredia a zvierat. To je dobrý príklad toho, ako e, možno posudzovať pesticídy. To je tá prvá poznámka. A druhá poznámka je tá, že vy ste spomenuli, že EFSA posudzuje štúdie, ktoré napísalo Monsanto. Tu by som e, z ostra odmietol. Totiž to nesedí so skutočnosťami. Na základe predpisov e, uchádzači e, majú posudzovať štúdie, kde sa umožní posúdiť, e, či to nepredstavuje rizika, ktoré sú neznám. Certifikované laboratória pritom využívajú testovacie metódy, ktoré sa medzinárodne dohodli. To sú právne povinnosti priemyslu, oni to robiť musia. Druhá, priemysel takisto musí E, musí robiť e, literárne revízie, e, teda prehľad literatúry posledných desetich rokov. Potom sú tu regulačné úrady najprv na národnej, potom európskej úrovni. Podobne ako ECHA máme dvojkrokovú procedúru. Posudzujeme dôkazy, ktoré posúva uchádzač, či súhlasíme alebo nie. A to sa robí veľmi dôkladne a potom môžeme diskutovať tie zistenia o rakovine, napríklad ako povedal pán Portie. Snažíme sa zabezpečiť, aby ten výsledok e, plnil požiadavky metodologickej e, dôslednosti, spracovania údajov a chránenie životného prostredia a spotrebiteľov. Takže pokiaľ ide o ten proces, to, čo máme v Európe, je veľmi dôrazné. Nespoliehame sa e, na čokoľvek, čo priemysel predkladá, ale ten proces určite sa dá zlepšiť, nie je to určite rozpor. Doplnenie, pán Omarži, len jedna vec. Ak Európsky parlament sa rozhodol pre túto špeciálnu problematiku, je jasné, že, je to, že máme problém a treba vyvodiť uh, uh, určité závery z Monsanto Papers Otázka bola, že vy e, analizujete údaje v momente D, ale my chceme vedieť, či dlhodobé dopady by sa mohli zohľadniť a ako sa toto udeje, to skúmanie dlhodobých e, dopadov. Nech sa páči. Ďakujem za otázku. Potvrdzujeme, že áno, riešime dlhodobé dopady EFSA rieši nielen karcinogenitu, ale akékoľvek zdravotné dopady na zdravie a pre životné prostredie, pre ľudské zdravie, nielen riziko pre spotrebiteľov, ale aj pre pracujúcich v polnohospodárskej oblasti i pre e, rezidentov danej oblasti. Posudzujeme dlhodobé dopady, takisto pre životné prostredie, takisto akutné a dlhodobé e, dopady pre použitie glyfosátu ako pesticídu Máme odporúčania, v našich záveroch sú teda odporúčania pre dlhodobé dopady, takže áno. E, posudzujeme naozaj dlhodobé referenčné hodnoty a väčšina z tých hodnot e, nie sú hodnoty, ktoré navrhli spoločnosti. A zdôrazňujem, je tu 24 rôznych spoločností. V našej písomnej odpovedi sme sme dali napojenie na 1200, alebo to prepojenie link na 1200 štúdií, 800, ktoré predložili 24 spoločnosti a pre každú štúdiu sa môžete pozrieť, ktoré e, spoločnosti poskytli e, štúdie. Nie je to len Monsanto, je ich, e, sú to aj iné spoločnosti. Ďakujeme vám. Slovo má pán Pedicini, FDD. Yeah. Ďakujem, pán predseda. Pre nás je tému aj aký model tu chceme dlhodobo mať pri výrobe potravín v Európskej únii. Preto si myslíme, že výbor PEST by sa mal zaoberať aj otázkami efektívnosti aktuálneho modelu, kedy sa aktívne látky príjmajú na úrovni EÚ a potom fitosanitárne e, e, produkty na úrovni členských štátov. Základnú úroveň samozrejme úlohu tu zohráva mm, vedecká zložka, to sme tu už počuli. Pokiaľ ide o odporúčania mechanizmu e, výskumnej e, konzultácie, kde ide o odlišné názory vedcov. E, chcem sa vás spýtať, akú prácu zohľadňujete vo vašich postupoch? aký, eh, aké rozdiele sú tu medzi európskym systémom, IR-kom a tak ďalej. Eh, okrem metaanalýzy sú tu retrospektívne štúdie, epidemiologické štúdie. Ak nemáte rovnaké eh, základy, tak potom je jasné, že nebudete mať rovnaké výsledky. A ešte by ste sa prosím mohli vyjadriť k možným konfliktom záujmov les cas, peut-être qu'il ne s'est pas exprimé rýchle kolečko tí, ktorí sa ešte nevyjadrili. Máme rôzne procedurálne hm, takže metódy, takže nech sa páči pán Hansen. Ďakujem hm, za túto otázku. Odpoviem na otázku pána Harimo od začiatku, ak mi dáte ďalších 30 sekúnd, pokiaľ ide o konsistentnosť. Vysvetlím že nariadenie, ktorý implementuje globálne dohodnutý systém, vytvára kritéria, ako možno e, mať ten prístup založený na dôkazoch. Sú tu elementy, ktoré treba posúdiť, e, nekonzistentnosť nariadenia, použiť systematickejšie podrobnosti. Podobné je to s tým, o čom hovoril pán Portie u tých nových vývojových tendencií technologických, ten systematický systém revízií e, systematizuje sa to v každom návrhu na klasifikáciu. Takže viete tu nájsť celkom presne, ako sa to robí, pokiaľ ide o 285 prípadov. Je tu teda tá história 285 e, e, prípadov a je tu množstvo e, vecí podobajúcich sa tomu akademickému konceptu. E, pokiaľ ide o údaje, rád by som e, upresnil, že bolo tu 12 štúdií, ktoré učinili testovacie spoločnosti. A 6 z tých štúdií malo vedecké štúdie, ktoré sa použili z plných štúdí v literatúre. To bol základ posudzovania IRC. Základ klasifikácie a označovania, ten návrh, ktorý sme posudzovali my, to bola plná štúdia, 12 štúdií v správe e, rizikového posudzovania s plným prístupom k 12 správam, kde, bolo, kde boli plnohodnotné š, e, štúdie. IARC nemal prístup k tým štúdiám e, e, plným, e, ako sme mali my a EFSA, oni mali prístup len k šiestim literárnym sumárom niektorých údajov z tých e, plnohodnotných štúdií. To je jeden z tých hlavných rozdielov medzi tými dvomi. Nechcem predpovedať čo môže v budúcnosti povedať vedecký výbor. Avšak myslím si, že sa budú pozerať na tieto, ak by sa pozerali na tieto dôkazy, mali by e, e, podobnejší typ diskusí o údajoch, než sme mali v Európe. Ak sa toto malo uskutočniť, tak vám môžem e, zaručiť, že my ako agentúra pre európske chemikálie to veľmi radi preberieme s príslušnými odborníkmi. Ďakujem. Ďakujem. Pán Portie, chcete e, reagovať na otázku pána Pedičínyho? Isté. Účel tých vedeckých dôkazov by má pomôcť e, e, príjmať rozhodnutia a jasne definovať, čo je podľa vás vedecká konzistentnosť to, ako sa majú štúdie analyzovať, jasné postupy zlúčovania štúdií. Viacero štúdií môže byť v konflikte, to je veľmi dôležité. A tieto usmernenia nie sú súčasťou existujúceho e, typu usmernení z e, napríklad OECD. Je to skôr sub, sub, subjektívne e, posúdenie. snažiť sa vysvetliť jednu štúdiu uh, voči druhej bez toho, že by tam boli konotované zistenia. Ešte chcem povedať e, tú správu, cez ktorú som preletel, necítil som ju e, e, celú. Sú tam naozaj veľmi vážne, veľmi jasné naznačenia oblasti, kde by mohlo dojsť k zlepšeniu. Ďakujem. Niekto za EFSU? Len doplním jednu vec. Určite ste si všimli, že sme poskytli, ponúkli tým vedeckým porade, poradcom eh, vlád, keď veci sa stanú toxickými, ako to bolo v tomto prípade, je veľmi ťažké e, ukontrolovať vhodnú rozprávu. Ďalšia skupina, ktorá, ktorú komisia z, zvolá, kde možno je menej konfliktov záujmov, ktorí vedia, ako funguje veda, kde potom môže vzniknúť e, výbor e, ad hoc, kde sú odborníci, ktorí môžu poskytnúť nejaké východisko v tých toxických situáciách. E, predstavili sme to tak, že by sa to použilo len zriedkavo, ale tu by sme sa mohli takto vyhnúť, aby sa politizovala veda. Ďakujem. Ďakujeme pani Delej. Teda prešli sme, ako ste si všimli, práve už ku koordinátorom. Ďakujem pekne. Ja mám otázku na pána Pochtie. Vo vašej odpovedi na otázku 52 vysvetľujete, že konflikty e, e, záujmov sa vlastne financujú v e, z oktobra 2017 máme výtlačok časopisu Le Monde, kde sa hovorí o poukázaných peniazoch e, advokátom, kde ide o Monsanto e, a správu sa tu To spochybňuje túto prácu, ani aj podmienky, ako sa to urobilo. Otázka znie, či ide o, o konflikt záujmov, ale otázka znie veľmi jednoducho. Prijali ste alebo nie túto čiastku? Pán Portier. neodpoviem e, tú otázku do podrobnosti. Ja som konzultant a konzultanti sú platení za svoju prácu. V čase e, toho stretnutia IRC som nemala konflikt záujmov, podľa mňa. Jediný môj príjem bola moja penzia a tú prácu som robil e, raz týždenne, pokiaľ ide o, o klimatické zmeny a znečisťovanie ovzdušia podľa mňa nešlo v eh, konflikt záujmov v tej chvíli. A ako som, eh, ak sa ma teraz spýtate dnes, či mám finančný eh, konflikt záujmov, pokiaľ ide o glyfosát, áno, teraz mám finančný konflikt záujmov, pokiaľ ide o glyfosát, pretože som tej téme konzultoval. Merci. Ďakujeme pekne. Pán Bok. Ďakujem. Veľmi stručné dve otázky. Jedna na pána profesora Portiera. Ide o veľmi zaujímavú súčasť celého toho príbehu s glyfosátom, keď IARC vydal tú antagonistickú pozíciu glyfosátu a potom počas stretnutí OSN k, re, k, re, k reziduálnym hodnotám pesticádov bolo, bolo ďalšie stanovisko. Jedno z nich, a vy ste to povedali v vašej odpovedi 47, že IRG sa skladá s aktívne publikujúcim, publikujúcich vedcov, Aká je e, úroveň chápania a vedomostí toxikológie verejných e, pracovníkov vo verejnej správe, pokiaľ ide o štúdie ku karcinogenite, Takže veľmi jednoduché otázky na EFSU. Hnevám, a keď hovoríte, že všetko je v poriadku. Mám 500-stranový výskum k dispozícii EPRS, e ktorý hovorí, že to nie, že všetko v tejto otázke nie je dokonalé, všetko nie je perfektné. Povedzte mi len áno alebo nie. Poprvé, počas e, e, posudzovaná pôda na ekotoxicitu u glyfosátu a po druhé, či sa pri posudzovali aj antibiotika pri posudzovaní tohto glyfosátu? Áno, nie. Pán Portie. Ďakujem. Veľmi e, rešpektujem vedcov, ktorí e, slúžia verejnosti v akejkoľvek sú funkcii. Viem, že je tu veľa ľudí, ktorí pracujú v regulatórnych orgánoch, ktorí sú odborníci na toxikológiu, e, na rozdiel od iných akademikov, ktorí sú, e, sú odborníci na toxikológiu či iné oblasti. Ale čo tu chcem povedať je toto. Výbor IRC sa skladá zo 17 ľudí, ktorí sú všetci odborníci na, na e, rakovinu, na kancerológiu. GMDPR, výbor, neviem, koľko má členov, ale v tých kremiach, kde ja som bol, možno 15, 15 ľudí, 20 ľudí, neriešia len karcinogénnosť. Všetko, všetko pokrýva týchto 15 ľudí. Zvládnuť všetku tú literatúru s toľkými ľuďmi na jednom stretnutí, to je veľmi zložité. K tomu ešte pribúda skutočnosť, že na týchto stretnutiach sa pozerajú až na 5 či 10 e, zložiek. Veľmi ťažko sa tu potom pochopí, ako sa dokážu e, vhlbiť do všetkých dôkazov a získať z toho naozaj solidné, solidné výsledky. Ďakujem. Ďakujem. Ešte si e, podržte vašu odpoveď na chvíľu. Viac otázok po, po, po, položil pán Arimo tej diskusii ste poču, počuli. Slovo má pani McIntyre. Uh, thank you. Yeah, but uh, uh, uh je suis désolé. La, la, la, la règle... Je mi to veľmi ľúto. Pravidlá sú celkom jasné. F e, e, sa vám odpovie, ale pán Harimo podro, položil trom účastníkom tri otázky. Vy ste zacielili jednu otázku na jedného, pán Poc dal viacerým členom viacero otázok, takže tú druhú otázku musíme odložiť. Inak to nebude fungovať, ak to nebudem usmerňovať. Pavel dostane svoje odpovede. Inak sa nedostaneme k, k, k spravodlivosti. Us, ušetrite si tieto odpovede a teraz ale pokračujeme k pani McIntyre. Thank you, chair. Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som položiť túto otázku pánovi Potiemu. EFSA a ECHA a, všetky členské štáty EÚ a ich príslušné orgány a komisia majú plný prístup ku všetkým štúdiám priemyslu. Je to súčasť ich hodnotení. Nemyslíte si, že by mali mať prístup aj k vašej metóde štatistickej analýzy a ostatným štúdiám, ktoré používate na to, aby ste e, napadli výsledky, e, teda ich e, zistenia? To je veľmi dobrá otázka. V prvom rade všetky metódy analýzy sú z literatúry, sú známe, sú to typické e, spôsoby analýzy týchto údajov, takže bol by som veľmi e, prekvapený, keby oni nemali podobné e, štúdie, ktoré robia presne to isté, ale ak nemajú, tak im veľmi rád dám prístup k mojim programom. To nie je problém. Žiaden z údajov, ktoré používam, sa neodlišujú od, neodlišujú od toho, čo FSA a ECHA používajú. Eh, presne eh, rovnako postupujeme v prípade karcinogenicity. Eh, niektoré štúdie neboli k dispozícii a všetky tie analýzy, ktoré robili študijné laboratória, mi neboli k dispozícii, takže som nemohol kritizovať alebo hodnotiť ako svoju prácu odviedli. Jediná indikácia, ktorú som mal, pokiaľ ide o analýzy, boli veci, ktoré eh, sú spomenuté v správach EFSA, EK, eh, NEP, ale eh, vlastne tie údaje sú rovnaké, tie metódy sú rovnaké. Ďakujem, slovo má pán Omarži. Merci. Ďakujem pekne. Vnímam vašu dobrú vôľu zlepšiť ten systém a vy mi od, e, odpovedáte, že veci sa vždy dajú zlepšovať a systém je takmer e, dokonalý. Ale my si myslím, že systém je zlý, preto sme v tomto výbore. A to je dôvod, prečo vás, e, vám kladieme otázky. Moja otázka je táto. Rád by som vedel, na európskej úrovni sa ne, e, riešia otázky ďalších eh, súčastí eh, glyfosátu. Je to najpoužívanejší pesticíd na svete. Množstvo polnohospodárov si kladie otázku, eh, pokiaľ ide o tieto zložky. Ďakujeme, pán Omarži, pán Úrl, či ďalší, nech sa páči, nech sa páči, EFSA každopádne. Thank you very much. Ďakujem pekne za túto otázku. Eh, je to jasná táto odpoveď. Ide o eh, to, čo od nás vyžaduje eh, Rada parlament na základe príslušného nariadenia. Takže my postupujeme podľa toho, čo od nás eh, žiadal Európsky parlament. Bodka. Pokiaľ ide o formulanty a hotové eh, pesticídy sú hodnotené na úrovni členských štátov Eh, takýto je, takýto je zákon a takto ho implementujeme. Avšak EFSA tiež eh, preskúmavala ako formulanty a k taloaminu napríklad sa už vyjadrila, indikovala, že sú tam riziká, ktoré treba zvážiť zo strany eh, manažerov rizika. My sme verejná organizácia, my integrujeme a implementujeme európske všetky európske zákony. Nemôžeme sa slobodne rozhodnúť, e, či sa na niečo budeme pozerať takto alebo inak. My sme Európska agentúra, ktorá musí implementovať rámec, ktorý ste nám stanovili vy. Merci. La parole est à Madame Rivasi. Ďakujem, pani Rivasi má slovo. Si, monsieur le président. Alors... Ďakujem. Máme tu dve agentúry, a určité štúdie študoval pán Furtie. Mohli by ste mi povedať, vo všetkých týchto štúdiách, pýtala som sa už viackrát FC, k tým 74 štúdiám, čo je v týchto štúdiách, ktoré sa týkajú ekotoxiegológie, e, dopady na rastlinách, rôzne štúdie laboratórne, čo tam je na tom dôverné? Prečo sa bojíte oznámiť tieto štúdie? Robia ich v priemysle. Používajú sa výrazy ako e, obchodné tajomstvo a tak ďalej. A my sme vlastne e, e, ísť pred súdny Európsky dvor. My sme poslanci, my kontrolujeme výkonu moc agentúry, takže ak chcete posudzovať tieto štúdie vo vzťahu k nezávislým e, odborníkom. Rada by som videla názor FC, čo je v nich, čo je v týchto štúdiách e, dôverné. V každom prípade ide o štúdie e, Dôležité je, že tvrdíte, že sú to otázky priemyselníkov, ale prečo dopady na život sú dôverné? Tak potom ste komplicmi toho systému a ak sú tu problémy medzi EFSO a ostatnými, tak jednoducho nie je prístup k údajom. Tá transparentnosť e, hrubých údajov, to je rozhodujúce. Nech sa páči, EFSA. Yeah, thank you very much for, for this question. Ďakujem vám pekne eh, za eh, túto otázku. Eh, aby som to povedal otvorene, my by sme radi zverejňovali všetky tieto údaje, ktoré dostávame. My sme veci a vedu nazývame organizovaným skepticizmom. Potrebujeme výzvy, potrebujeme preskúmavanie, iba potom sa veda pohne dopredu. Takže my by sme boli prví, ktorí by radi všetko zverejňovali, čo dostaneme od žiadateľov. Avšak je tu Európa európske právo, ktoré chláni intelektuálne vlastníctvo, takisto sa tu chráni obchodné tajomstvo a my, EFSA, nemôžeme mm, toto nerešpektovať. Nie. Ak by e, parlament chcel mať takéto zmeny, tak e, prosím, zmente e, zákon. A zmeny Všeobecného potravinového práva idú práve týmto smerom, že EFSA bude mať možnosť zverejňovať všetky e, takéto e, e, prvotné údaje, vstupné údaje, o, ktoré, o ktorých dôveryhodnosť môže žiadať priemysel. To je za účelom e, ochránenia Ehm, priemysel eh, urobil určitú inováciu. Ja nemôžem hodnotiť, či Európska únia eh, aplikuje správne právo alebo nie. My ho jednoducho musíme implementovať ak e, teda otázka bezpečnosti bude e, považovaná za dôležitejšiu než ochrana intelektuálneho dušeného vlastníctva, e, tak jednoducho treba zmeniť zákon. My ako EFSA nemôžeme fungovať v prostredí, kde nebudeme musieť dodržiavať platné právne predpisy. Budem veľmi stručný. Súhlasím s tým, čo povedal pán Ur, práve nič Eh, medzi týmito údajmi nie je také, čo by eh, muselo byť dôveryhodné, ja si, dôver, dôverné. Ja si myslím, že sa to má zverejniť. CDC v Atlante Eh, niekedy eh, právo stiažuje robiť to, čo by považovali za eh, dobré. Presne toto hovorí pán Url. Ak zákony im znemožňujú toto zverejniť, tak sú to nesprávne zákony a mali by byť nahradené inými. Ďakujem. Echa. Ďakujem veľmi pekne. E, podľa ríču a, a nariadenia o biocídoch musíme a, e, rešpektovať mechanizmus, ktorý umožňuje teda určitú zelenú kartu k trhu a, e, v Európskej únii. Takže ja odpovedám rovnako je nám bránené v eche e, podľa teda nariadenia e, REACH a e, COP, aby sme toto robili. Nezbierame systematicky správy, ale zhrnutia elektronicky. Robíme to od 93. v Európe a od 96. to zverejňujeme na našom internete. Všetko, čo dostaneme Eh, zverejňujeme iba veľmi eh, malý počet vecí, zadržiavame, ale opäť to stanovuje zákon. Keby teda sa zákon zmenil, tak celá štúdia by sa nám postúpila a ak by sa zákony zmenili a my by sme mali povinnosť to zverejniť, tak by sme to samozrejme urobili. Ak smiem len eh, na kratučko môžu vládni experti mať potrebnú e, expertízu? Chcel by som odpovedať e, za moju agentúru. Určite áno. E, náš výbor pre hodnotenie rizik má expertov nominovaných členskými štátmi ale ich podporujú aj experti v ich domovských krajinách, takže nie je to eh, len tých 60 eh, expertov v tomto výbore pre hodnotenie rizik, ale sú, to, sú za nimi všetci experti, ktorých eh, podporujú, takže za tým je obrovská expertíza. ak nám nejaká expertíza chýba, tak potom uh, na základe ríču máme možnosť e, identifikovať experta, ktorý by mohol pre túto špecifickú otázku sa stať členom výboru a v prípade glyfosátu, ak môžem povedať, sme takéhoto štatistika najali, aby nám pomohol práve s touto analýzou údajov a aplikoval ten typ e, techník, ktoré pán e, Portie vo svojej práci uplatňuje. Ďakujem pani Rivazi. Mňa vaša odpoveď veľmi e, sklamala. Vy ste na moju otázku neodpovedali. Ja som nehovorila o obchodnom tajomstve alebo o dôvernosti informácií. Ja hovorím o ekotoxikologických údajoch, čo je na tom dôverné. Vy tu hráte hru zatemňovania vo vašej reakcii, nepriehľadnosti. Vy máte strach, že by sa to stalo na eh, súd? Bojíte sa advokátov Monsanta? Ešte raz sa vás pýtam na tom, čo je na týchto štúdiách dôverné. Ja myslím, že aj pred súdom by si to vedeli obhájiť. E, takže pán Hansen. Hlboko sa ospravedlňujem za to, že som neodpovedal na tú otázku. E, budem sa snažiť e, to urobiť inak. Boli za tým naozaj len dobré zámery zverujeme 99,9 ekotoxikologických informácií, ktoré dostávame. Je to zverejnené na našej internetovej stránke. Nariadenie na, na o ríči e, spomína iba veľký, veľmi e, malú časť, ktorá sa nemôže zverejňovať kvôli e, dôvernosti ak sa takáto informácia eh, vzťahuje na ekotoxicitu, tak sa to môže eh, vzťahovať eh, nečistot v určitých chemikálii. Takže ak poznáte presnú kompozíciu týchto nečistot, môžete zreprodukovať výrobný proces a to by e, práve mohlo predstavovať, e, znalosť tohto procesu by mohlo predstavovať e, vlastne duševné vlastníctvo, kompetitívnu výhodu tohto výrobcu ale je veľmi málo e, takýchto žiadosti e, žiadostí o dôvernosť podľa e, REACH, takže preto 99,9 týchto informácií ohľadom ekotoxicity sú na našej stránke k dispozícii tak mesiac potom, čo ich dostaneme. Pán eh, no, no, no, oh. predseda, E, nemôžem pre vás urobiť žiadnu výnimku, e, pani Rývazi. Ešte sme neukončili kolo. Aj neskôr budete mať možnosť položiť vašu otázku. Stanovili sme si pravidlá. Možno na budúce e, by sme mali pozmeniť mandát. Položili ste teraz jednu otázku, e, zaznela jasná odpoveď. Išlo tu o prístup k týmto údajom. A diskusia e, bude určite ďalej pokračovať. Ale ja by som rád uzavrel prvé koro, koordinátori, spoluspravodajcovia, potrebujeme eh, príležitosť aj pre druhé kolo, takže je potrebné, aby sa eh, mali možnosť vyjadriť všetci. Pani Dornáno, nech sa páči. Moje obe otázky sú stručné. Mám otázku pre pana Potieho. prípade, v prípade aktívnej látky glyfosátu BFR väčšinu nezávislých štúdí zamietol, ktoré hovoria o reprotoxických účinkoch. Povedalo, že tieto štúdie sú zlej kvality. Zaznela otázka, aké kritéria e, k tomu viedli. Podložili sme im túto otázku a oni len povedali, že išlo o metodiku, nič bližšie Takže zdá sa, že aj EF sa určite štúdie e, e, zamietla, štúdie, ktoré hovorili o e, zvýšenej rakovinotvornosti v prípade určitých zvierat, pretože tam vraj nebol dostatok dôkazov. Myslíte si, že si treba teraz robiť obavy, že E, tu priemysel postupoval nesprávne, alebo treba kritizovať európske agentúry za to, že zamietli e, štúdie, ktoré hovorili o negatívnom e, dopade na geny a na, rakovinu, na vznik rakoviny u ľudí. Eh, Monsanto eh, neprišlo tu do eh, parlamentu, keď sme ho pozvali, ale Lemont potvrdil, že sa podielalo na kampani očierňovania. Išlo tam špeciálne o vlastne očierňovanie vás Prečo teda e, by nebolo e, lepšie sa sústredovať na vedecké e, argumenty? Nech sa páči, pán Portie. Nemám pocit, že som kompetentný, pokiaľ ide o zodpovedanie tejto otázky. Pokiaľ ide o štúdie karcinogenicity na zvieratách, ja som sa zhodol s EFSou, ktoré štúdie by sa mali zahrnúť a ktoré nie. Eh, tam sa rozhoduje od prípadu k prípadu. Eh, keď rozhodujeme o tom, čo by sa tam nemalo zahrnúť, jedna bola naozaj veľmi um, slabo podložená. Ani ste poriadne nechápali, aké chemikálie sa v tejto štúdie používali. Ďalšia štúdia bola veľmi malá. 10 eh, zvierat za jednotlivú skupinu, to je veľmi ťažké v takejto, v takejto štúdii dospieť nejakým záverom, takže ja som s nimi súhlasil v danom prípade. A pokiaľ Išlo o otázku súvisiacu s mojou reputáciou. Moje osobné presvedčenie eh, v eh, význam eh, vedy Nepomohol by som si, keby som nezostal v tejto diskusii. Som plne presvedčený, že s určitými menšími zmenami tento systém by sa dal značne, značne zlepšiť. Mojím zámerom je teda pokračovať ďalej v tomto duchu, nezávisle od toho, čo sa e, udeje s mojou reputáciou. Merci. Je vous donc, on va... Ďakujem, navrhujem, aby sme teda prešli do tretej e, fázy, ale predtým uh, Chápem, že to môže byť frustrujúce e, pre niektorých členov, ale zatiaľ nemáme lepšiu metódu, takže snažím sa čo najlepšie e, naplňať úlohu, ktorá mi bola zverená predtým, než otvoríme ďalšie kolo pre nové otázky, alebo teda otázky pani Rivazy. Aj pán Poc mal dôležitú otázku, síce nás už opustil ale predsa len. Pán Arimov, aj vy nám prosím pripomente vaše otázky. Alebo si ich poznamenali. Mohli by ste nám ich pripomenúť, pán Arimon? Väčšina mojich otázok bola zodpovedaná. Ostáva len otázka. Ktorú položila kolegyňa predo mnou do akej miery sa môžu používať rovnaké kritériá ako v prípade European Medicines Agency po eh, zverejnení eh, je potrebné eh, do dispozícii všetky potrebné úlohy, údaje. Pán Hanzer už na to odpovedal v tom smysle, že 99,9 údajov je zverejnených. Neviem, či je to v prípade FC podobné. To by ma teda zaujímalo. Pokiaľ ide o tú konzistentnosť, tam som dostal odpoveď. Pokiaľ ide o otázku, či je možné zjednotiť obe procedúry, e, som tiež dostal odpoveď. A pokiaľ ide o tú um, o, o, o vystavenie o vystavenosť ako človek, zviera alebo životné prostredie pesticídom, do akej miery toto kritérium zohráva úlohu eh, pri vašom hodnotení. Takže eh, nepovedať len, do akej miery má byť nejaký produkt eh, povolený, ale aj do akej miery je možné byť vystavený pesticídom. Môže to byť kritérium tiež, ktoré by sa malo zohľadňovať? Ďakujeme, začneme s EFSO. Regarding the confidentiality and the raw data, I was just... Pokiaľ ide o dovryhodnosť tých vstupných eh, údajov eh, pre toxikologické eh, štúdie, tieto sú k dispozícii pre všetkých. Pokiaľ ide o výstavenie, to je dôležitá súčasť hodnotenia rizik. My sa snažíme hodnotiť mieru exponovanosti a porovnať ju s rizikom E, ktoré sme zadefinovali pre ľudí aj pre životné prostredie. V prípade každého typu e, použitia musíte mať odlišné hodnotenie exponovanosti pre farmárov, pre e, pracovníkov, ktorí sa dostanú na pole po aplikácii, pre občanov, ktorí e, môžu ísť okolo počas e, aplikácie pesticídu na poli glyfosátu či e, podobne pre spotrebiteľov, vrátanie e, teda importovania e, potravín e, z krajín mimo EÚ a takisto ide aj expozícia pre všetky typy zvierat, pokiaľ ide o životné prostredie, Takže pokrývame aj e, včely, aj e, iný opelujúci e, hmyz, faunu v pôde, mikroorganizmy, rastliny, aj možnosť pre mikroorganizmy. A to sa týka každého použitia, ktorý je možný. Takže takéto scenáre uplatňujeme. Napríklad v prípade pôdy sme identifikovali mieru, e, ktorá je možné, ktorú je možné očakávať v pôde a porovnávame to s toxicitou, s hodnotím toxicity pre e, pôdne organizmy a v prípade pôdy miera e, expozície nebude mať dopad, pretože je to pod tou mierou, ktorá sa považuje za toxickú pre pôdne organizmy. A máme takisto odporúčania aj pre vtáctvo a e, cicavce. Mm, Vôli compléter, M. Portier? Ou... Um, very briefly, um, I think the... Len zručne. Takže návrhy ohľadom toho, že by tam bol väčší dohľad po e, pripustení na trh. Toto sú dobré návrhy. Môžete napríklad zajsť do otázky ekotoxikologických rizík a mikrobiálnych rizík. A napríklad v USA máme národnú biomonitorovaciu štúdiu, je každé dva roky, sa pozrieme na asi 350 chemikálií, aké to má dopad na e, ľudí. Ja som to kedysi viedol. Dúfam, že ďalších dvoch rokov, ale v tom dvoročnom cykle sa pozrú aj na glyfosát, aby videli, ako to vyzerá v USA, ale myslím, že pesticídy, ktoré sú často využívané, aj keď sa môžu zdať byť bezpečné, tak by mali byť pravidelne preverované v takomto postupe. Merci. Monsieur Tarazon. Ďakujem, pán Tarazon. Áno, v EU e taktiež monitorujeme údaje diskutujeme o takomto biomonitorujúcom procese aj v EÚ, aký to má dopad na ľudí v prípade pesticídov, aj glyfozátu napríklad. A všetky pesticídy, ktoré už sa využívajú, ktoré prešli e, schváľovacím procesom, tak samozrejme tam je to treba monitorovať. To je základný prvok. A čo sa týka spotrebiteľov, tak v podstate máme najväčší monitorujúci postup e, v prípade pesticídov po ich vstupe na trh oveľa väčšej miere než v USA. A je to na baze jednotlivých členských štátov a chceli by sme sa aj koordinovať, tak ako sa koordinujeme aj v prípade napríklad e, odpadu alebo potravín. Nie sme tu na to, aby sme poučovali k tomu, čo robiť. Chceme len zlepšovať systém, to je dôležité. E, myslíte, si, že ste už zodpovedali tie dôležité veci, ktoré sa pýtal pán Poc. Mohli by ste teda doplniť to, čo sa pýtal, aby tieto otázky nezostali nezodpovedané. Yes, uh, regarding the... ano. Eh, čo sa týka eh, dopadu na organizmy, tak súhlasím. Tak všetky tieto dokumenty sú verejne dostupné a jedna teda kapitola sa týka tejto témy. Samozrejme, je tam určitá úroveň toxicity, taktiež sme zali do váhy úroveň e, vystavenia, čo týka antimikrobiálnych e, aspektov, tak tam je určitá, e, určité hodnotenie, ale toxicita sa tam nehodnotila. Takže najprv tam porovnávame účinok, ktorý je spustený v prípade nižšej dávky, nižšej koncentrácie, robíme tam to porovnanie. Takže pokiaľ je tam vyššia koncentrácia látky, tak toto je všetko pokryté v hodnotení rizika. Merci, merci bien. Donc, je, donc là, j'ai des escrimes. Euh, donc, euh, alors, Madame Rivasi, soit c'est la qui attaque, il y a Madame Rivasi, Monsieur euh, Waits, Madame Obuch, Madame Ayuso et Monsieur Omarji. Voilà la liste que j'ai pour l'instant. Donc, toto je zoznam rečníkov, ktorých ešte mám. Pýtam sa v tej súvislosti, či pani Rivazi má ešte otázku. Možno, že Michel uzavrie cyklus otázok. Ten môj cyklus uzavriem. Podložím tú otázku inak. Dostala som odpoveď z Echy, kde je napísané, že dokážu uh, zverejniť 99,9 ekotoxikologických uh, údajov, pretože mm, je tu povolenie ich zverejniť. Preto sa pýtam EFSI, v akom ohľade ekotoxikologické uh, údaje v oblasti pesticidov sú iné od údajov ekotoxikologických v smernici REACH? že, ktoré, za, ktoré vedú k tomu, že vy nemôžete to publikovať. V jednom prípade sa to zverejňuje, v druhom prípade nie. La parole est à monsieur Url ou monsieur Tarazona pour, pour euh, l'EFSA. Pán Url alebo pán Tarazona za EFSU. Ďakujem za túto otázku. Myslím si, že rozdiel je ten, že ako EKA už vysvetlili podľa nariadenia REACH, EKA dostáva v podstate zhrnutia štúdií, a my taktiež publikujeme zhrnutie každej štúdie, ktorú máme, ale EKA to môže potvrdiť podľa nariadenia REACH. Spis možno neobsahuje plnú správu o štúdii. Čo týka spisu o pesticídoch, tak tamto musí obsahovať plnú správu, a obmedzením nie je dôvernosť, ale obmedzením je to, že táto štúdia niečo stojí a má hospodárskú hodnotu, ktorú môžu využiť aj naši konkurenti vonku. Takže pokiaľ dostaneme vašu žiadosť, tak čo urobíme? Extrahujeme všetky e, hrubé údaje a myslím, že viac než 90 všetkých strán môžeme potom eh, publikovať a rozhodli sme sa, aby sme sa vyhli tej možnosti, že naši konkurenti využijú tie údaje, tak to musíme nejak obmedziť. Toto bolo vysvetlené vo vyhodnotení. V priebehu návštevy sme taktiež vytlačili niektoré dokumenty, aby ich europoslanci mali k dispozícii. Neboli tam problémy s dôvernosťou, pretože samozrejme nie je problémom to, že by parlament nemal mať prístup k údajom. Problém je ten, že podľa legislatívy, pokiaľ máme nejakú žiadosť nejaká iná osoba, napríklad aj konkurent to môže byť, požiada o prístup k štúdii, tak mu musíme poskytnúť rovnaké informácie. A my dostávame od konkurentov veľa žiadostí, aby sa dostali k dokumentom, ktorí sú súčasťou spisu iných spoločností. Takže musíme byť konzistentní, konzistentní a z tohto dôvodu sme povedali, že poskytujeme všetky údaje, všetky agregované údaje a rozhodli sme sa neposkytovať určité prvky týkajúce sa metodiky, ktoré sú v podstate publikované v zhrnutiach, ktoré sú dostupné od roku 2015. Zjavne je to e, sektor, ktorý nás bude dlho zamestnávať, e, je jeho transparentnosť. To, e, Takže ja sa vrátim k tomu, čo podala pani Rivazi Myslím, že to, čo sa Jose snažil vysvetliť, je, že v prípade každej jednotlivej štúdie poskytneme zhrnutie tej štúdie, ktoré je dostatočne široké, aby sa to dalo vedecky preskúmať. Toto je presne tá informácia, ktorú využil IARC a tam sa to publikovalo a robilo sa hodnotenie, potom ešte prehodnotenie a tam to nie sú tri riadky, je to zhrnutia, nie sú to tri riadky, je to niekoľko strán a sú tam všetky tie vedecké argumenty. Takže vedu môžete podrobiť prieskumu prostredníctvom tých vyhodnotení alebo zhrnutí, ktoré publikujeme na našej webovej stránke. A ďalej. Jose povedal, že priemysel žiada o prísnu obchodnú dôvernosť, nie preto, že tie údaje sú dôverné, ale aby to konkurenti ne, e, nezneužili. Pýtame sa, je toto dostatočný argument? Je dostačujúci, ale to je skôr právna otázka. Je to rozhodnosť, je to rozhodnutie spoločenské, to musí urobiť Európsky parlament. Samozrejme, verejné zdravie vždy musí byť eh, tou najväčšou prioritou. Dobre, ale v tom prípade implementujte príslušnú legislatívu, lebo mu, my musíme tieto dve veci dať do rovnováhy. Chrániť eh, verejné zdravie a zároveň eh, autorské práva. No a pokiaľ by bola lepšia legislatíva, tak by sme mali aj my lepšiu pozíciu sú určité aspekty štúdie, ktoré vždy môžu byť vyhlásené za dôverné, preto to nemôžeme všetko jednoducho vypustiť. Ale ak si môžem dovoliť, v rámci eh, jurisdikcie eh, Európskeho súdneho dvoru, kde je príloha, názor, že v budúcnosti tieto veci treba prepojiť na socioekonomické aspekty otázka ekonomie a práva v súvislosti s ľudským zdravím. Sú to veľmi pertinentné otázky. Potrebujeme vo vašej správe jasnú pozíciu, aby demokratický parlament mal určitú pozíciu. Nie sú to menšinové, nepodstatné otázky. My musíme robiť politické rozhodnutia a terejšie pravidlá v prípade neúspechu sa e, pozmenujú a modifikujú je to otázka formy. To sú otázky, kde musíme spoločne mať prvky, aby sme ich vedeli vyriešiť. Chcete ešte niečo k tejto téme, pán Portie? Very brief. Len stručne. Ja by som povedal, že hodnotenie zo strany EFSA ktorí boli v dispozícii v roku 2015, neposkytujú dostatočné informácie, aby sa dala vyhodnotiť toxicita. Len predstavujú určité informácie, ktoré sú pozitívne, takže v podstate ja sa nedozviem tie negatívne. A čo sa týka hrubých údajov, tak niektoré z nich neboli poskytnuté. Myslím si, že sú tam určite, určité obmedzenia nerozumiem, prečo, materia, prečo sekcia e, materiálov metód v štúdii o rakovine v zvieratách. Prečo táto časť je dôverná? Toto sa mi nezdá moc rozumné. Bolo to v správe, tak prečo by to nemalo byť verejne dostupné? Nechápem to. Vyhodnotenia diskusia ohľadom toho, čo laboratórium napísalo do svojej štúdie. Táto časť je vylúčená. Prečo? Nechápem prečo. Myslím si, že tam by nemala byť nejaká dôvernosť a nejaký problém s dôvernosťou. A ja keď som pracoval vo svojom bývalom inštitúte, tak pri každej štúdii sme mali hrubé údaje. Tie sme publikovali a dokonca sme zahrnuli do online publikácií aj priesvitky z patológie, takže každý sa na ne mohol pozrieť. Je to absolútne realizovateľné, takže nerozumiem, prečo je to taký problém, ale toto nie je len v Európe. V USA taktiež je podobný problém a všade inde. Merci. Reakcia FC, ktorú hneď naviažeme. Thank you very much. I, I think... Áno, ďakujem. Pán Portie, myslím, že nemôžeme porovnávať verejne financovanú štúdiu v rámci vášho programu s so súkromnou investíciou nejakej spoločnosti. Nede tu o dôvernosť. Myslím si, že oni sa boja, že tie údaje budú zverejnené. Problém je ho- ekonomická hodnota tejto investície, je, ktorú je treba chrániť. A toto nie je prípad vášho NTP, pretože ten je verejne financovaný. A toto je ten rozdiel. Keď tu použijeme pojem dôvernosť, tak tu nejde o nejaké tajnoskárstvo, ide tu o ochrane ekonomickej hodnoty investície. Toto nie je vedecké rozhodnutie, toto je politické strategické rozhodnutie, či toto má byť chránené alebo nie. Ďakujem. Ale vy a tým pádom ako je sa chránite priemysel? To je neuveriteľné v celej tejto... Nemôžem nechať, aby toto povedali. Takéto podobné veci nemôžu predsa tvrdiť. Sú to pozvaní v demokratický odpovedok na otázke. Naša zodpovednosť je, je konať a vidieť, ako môžeme ten proces zlepšiť. To je váš pohľad na vec. Páš, pán Hansen, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem. Chcel by som vysvetliť situáciu s naradením REACH. Tam je to identické. V REACH, v legislatíve REACH, je právny článok, ktorý vyžaduje od spoločnosti, aby zdieľali údaje. Hovorí sa tomu jedna látka, jedna registrácia. Takže všetky spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú rovnakú látku do Európy, ju musia zaregistrovať spoločne a zdieľať náklady na tieto údaje. Toto je právna požiadavka, ktorá súvisí s mnohými ďalšími krokmi. Mechanizmus, v rámci ktorého sa zdieľajú náklady na testy, je prostredníctvom tzv plnej študijnej správy. Takže vlastníctvo tejto správy umožňuje tým, ktorí vynaložili tento milión eur, žiadať od všetkých ostatných ľudí, ktorí budú využívať tieto údaje, aby e, splnili ich informačné požiadavky a tým obdržali prístup na trh v Európe, aby s nimi zdieľali tieto náklady. Takže pokiaľ by sme publikovali plnú študijnú správu v ECA, by sme v podstate podkopávali cieľ tejto legislatívy, ktorým je to, že sa musí zaručiť, že tí, ktorí zaplatili štúdiu, že sa im to kompenzuje zo strany tých, ktorí nevykonali tú štúdiu, ale majú rovnaký prístup na trh. A toto je ten zásadný princíp. V REACH, keďže tam máme 30 tisíc látok, tam máme systém, kde táto plná štúdijná správa nie je automaticky e, zo strany každej spoločnosti. Máme k nej prístup, pokiaľ ho potrebujeme. Takže My máme k dispozícii tzv. tzv. robustné zhrnutie štúdie, to je technický termín na úrovni OECD a v podstate je tam e, vzájomné vyhodnotenie údajov. A tam z týchto údajov publikujeme 99,9 Každý v podstate môže vedecky vyhodnotiť tých údajov, ktoré, tie údaje, ktoré poskytol priemysel. Ale Máme tu požiadavku v rámci REACH, jeden prístup, eh, jedna, alebo jedna latka, jedna registrácia. A tam tie spoločnosti, ktoré aktívne testujú túto látku, aby mohli účinne chrániť občanov a životné prostredie, tak tieto spoločnosti v podstate obdržujú kompenzáciu od spoločností, ktoré toto netestovali. Je to v podstate hospodársky mechanizmus, ktorý je zakodovaný do právnych požiadaviek v rámci REACH a týmto sa potom môžu publikovať príslušné údaje. Ale ako povedal kolega z EFSA, tak my taktiež sme toho názoru, že publikácia týchto údajov je realizovateľná z IT pohľadu, pokiaľ regulačné orgány nás o to požiadajú. My máme k tomu technologické, sme k tomu technologicky vybavení.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 Povedali ste, že zverejnenie hrubých údajov nedáva zmysel, pretože pokiaľ je dobre sfalšovaná štúdia, tak sa to na tých hrubých údajoch nepozná. Takže ja by som sa chcela pýtať, ako riadne sfalšujete štúdiu, na tom ja si neodpoviete. Takže ja sa pýtam, objavili ste už takúto sfalšovanú štúdiu a pomohlo by možno zadať vlastnú štúdiu, aby sa objavili takéto sfalšované štúdie, alebo by sa možno bral, le, brať lepší lepší ohľad na neakademické štúdie. Toto by mohlo byť možno lepšie riešenie. Merci, Url. Pán Url. Ja, no, ďakujem. Myslím si, že publikácia hrubých údajov, okrem toho, že treba sa riadiť princípom transparentnosti, by mala ďalšiu výhodu, že ďalší vedcovia, vedci akademickí vedci by mohli využiť tieto hrubé údaje a možno nájsť nejaké vzorce, ktoré regulátor nevidel, pretože regulátor nie je dokonalý. Regulátorom v tomto ohľade sú európske agentúry, ktoré majú veľmi kvalifikovaných expertov, personál dispozície, ale akademická obec je ešte väčšia. A preto napríklad, e, čo týka farmaceut, farmaceutických produktov s klinickými skúškami, tam sa oberajú týmto smerom. Tie údaje sú dostupné akademikom, aby ich mohli kombinovať, združiť, porovnávať a možno prídu na niečo, čo bude užitočné aj pre regulačné orgány. A preto je užitočné publikovať tieto údaje eh, čo najviac, a to v eh, strojovo čitateľnej podobe, aby ich mohli využiť ostatní ľudia. Čo sa týka eh, certifikácie GLP alebo nie, my nehovoríme, že toto je okamžite osvedčenie kvality. Máme e, vysoko e, kvalitná, nízkokvalitné produkty, ktoré sú alebo nie sú certifikované GLP, takže od toho to nezávisí. Ďalej sú tam ďalšie aspekty, ako napríklad dostupnosť hrubých údajov v určitých formátoch. A toto taktiež pomáha štandardizovať e, testovanie a podávanie správ o testovaní, ale GLP teda nie je v podstate označenie kvality, a preto my tlačíme na priemysel a taktiež sa obraciame na vedeckú literatúru. Keď sa pozriete na závery týkajúce sa glyfozátu, tak tam uvidíte, že tí, čo spravujú riziko, by sa mali pozrieť na genotoxicitu produktov na ochranu rastlín, pretože toto sa objavilo aj vo vedeckej literatúre. Táto informácia vyšla z toho, že sa niekto pozrel na vedeckú literatúru, nie na GLP štúdie. Takže je to užitočné, ale niekedy ani nie. Podarilo sa vám niekedy objaviť e, takýto, takýto podvod? To sa pýtam. Nie. Pani Hojbuš? Hojbuch? Ďakujem. Aj moja otázka sa pýta sa týka vás, pán Url. Nedávno v eh, časopise Epidemiology and Community Health sa objavil článok. V tomto články, článku sa hovorilo o piatich slabých bodoch eh, EFSA pri hodnote karcinogennosti glyfozátu a taktiež vám vyčítali autori jednu vec. Eh, pozreli sa na smernicu 116 OECD ohľadom štatistického vyhodnotenia a hovorili, že ste ju zle uplatňovali. Otázka 17 a vaša odpoveď je taká, že, citujem, že osobné názory a to sú osobné názory a osobný výklad autorov článku. Takže mne tu teraz vystáva otázka, pán Úrl, ako môže smernica OECD sa vykladať nejakým osobným názorom, to si myslím, že trochu pochybné. Ja sa vydám k tejto otázke. Usmernia OECD sú veľmi jasné. Sú dve možnosti. Možnosť porovnania trendov a autory tohto článku si myslia, že by toto sa malo urobiť. Ale keď sa pozrite osmerne OECD, tak toto v podstate tam nie je priamo povedané. Takže, čo jasne vyplýva z usmernení OECD, je to, že štatistická metóda by mala byť súčasťou toho testu. Malo by to definované predtým, než získate údaje a potom táto metóda by sa mala uplatniť neskôr. A autory tohto článku opätovne analýzujú hodnotia, ktoré už bolo vykonané. A taktiež sú tam určité špecifické prvky, ktoré citujú, ich citujú, že toto je osobný názor autora článku a nie je to súčasťou žiadneho úsmernenia zo strany OECD. Povedali, že ten článok je ich osobný názor, ale že to neobjavie v usmerneniach OECD. A preto si myslím, že tá odpoveď je jasná. Keď si prečítate ten dokument, v podstate tam neuvidené nič nové, sú tam podobné tvrdenia. ktoré my aj EKA sme už riešili v našich predchádzajúcich verejných vyhláseniach. Merci. Um, la parole est à Madame Ayuso. Slovo má pani Ayuso. Muchas gracias, president. Ďakujem. Všetkým, ktorí sa sa dnes dostavili, ja som plne presvedčená o nezávislosti, o vedeckej angažovanosti a excelentnosti našich agentúr. Najlepšie poznám agentúru EFSA, keďže som bola s nimi dlho v kontakte. Bola som kontaktnou osobou. Nebudem teraz hovoriť nič o glyfosáte. Mohli by sme zlepšiť oblasť transparentnosť v mnohých bodoch. Napríklad tu máme zákony, ktoré sme vytvorili, tak oni ich plnia a my ich môžeme len zmeniť. Môže sa zlepšiť transparentnosť a ďalšie body, ale keďže nechcem hovoriť o glyfosáte, tak budem hovoriť o tom, či sa môže zlepšiť komplexnosť a postupy, ktoré musia prejsť žiadatelia, a hovorím to predovšetkým o malých stredných podnikoch, pretože väčšina žiadateľov to nie sú nadnárodné spoločnosti, ktoré majú dostatok zdrojov, aby tým všetkým prešli. Ja ako poslankyňa výboru Envy, tak mnohí sa na mňa obracajú s týmito otázkami a ja neviem, čo im mám povedať. Preto opýtajú sa, prečo neharmonizujeme všetky štandardy, napríklad EMA. Príjma žiadateľov ešte predtým, než požiadajú a účtujú im poplatky. EFSA ich nepríjma ani neúčtuje žiadne poplatky a EKA si robí úplne, čo chce. A riaditeľ EK práve povedal, že treba zdieľať náklady na údaje a pán Portier hovoril, že agentúry si musia vypracovať svoje vlastné štúdie, ale ja neviem, čo je lepšie. A je tu konkrétny príklad EK alebo ECHA. Nejaká spoločnosť napríklad si chce registrovať pesticíd a chcel, e, chce vykonať určité e, skúšky a teda musí o to požiadať nejakú inú spoločnosť, ktorá už vykonala takéto skúšky a tá druhá spoločnosť má povinnosť im vyhovieť. A v podstate môžu to urobiť podľa svojho uvaženia. Ale oni v podstate žiadajú konkurenta o skúšky, ktorý samozrejme sa zachová podľa toho, čo je preňhovodné. A môže to trvať celé roky. A pre malý podnik toto je obrovská prekážka, obrovské narušenie. Mňa by zaujímalo, aby ste im povedali, e, čo si o tom myslíte. Či by sa nedali homologizovať všetky postupy, aby agentúry postupovali podľa vlastného základného jedného postupu e, pre žiadateľov. Ďakujem. Ďakujem. Kým vám odovzdám slovo, tak treba skonštatovať, že naozaj ide o paradox, určité aspekty treba zapracovať do našich e, výsledkov. E, napríklad pokiaľ ide o dopady na e, hmyz, povedzme, a tie údaje, o ktorých ste hovorili, naozaj veľmi ťažký prístup. Zaujímavé prvky v každom prípade a chcem vám poďakovať za tú otázku, pani Ajuzo. Možno by sme mohli začať vystúpením FC. Pokiaľ ide o požiadavky, sú, majú prostriedky, len tie nadnáro, nad, nadnárodné spoločnosti majú prístup k tým procedúram. To by nás malo zamestnávať, ako sa vy, vyvíja tento proces, nie? Pán Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Toto je veľmi citlivá otázka. Myslím si, to dnes spadá do oblasti vedy skôr politiky, ako podporovať malé stredné podniky v porovnaní s nadnárodnými spoločnosťami. Myslím, že pani Ajuso má pravdu v tom, že regulačné požiadavky sú také komplexné, pretože chceme chrániť ľudí a životné prostredie stále lepšie, holistickejším spôsobom, že je veľmi ťažké pre malé stredné podniky sa riadiť pravidlami, úsmerneniami, čo sa týka e, dávania dohromady e, spisov. My Napríklad EMA e má stretnutia ešte pred podaním žiadosti. Ale rozdiel medzi EMA a EFSO je dvojaký. Poprvé máme tu odlišnú legislatívu. EMA má vo svojej legislatíve, že musia poskytnúť informácie farmaceutické spoločnosti ešte pred podaním žiadosti. My to nemáme. Druhá vec sa týka zdrojov EMA má rozpočet 350 miliónov eur na rok, u nás je to 80 miliónov eur. Takže si nemôžeme dovoliť podávať takéto e, informácie pred podaním žiadosti. Nie je to pre nás možné. A po tretie, čo ešte dôležité, musíme byť opatrní a obozretní, aby sme nevyvolali dojem, že EFSA stráca svoju nestrannosť. Musíme nájsť spôsob, že pokiaľ sme organizovali takéto stretnutia pred podaním žiadosti, tak aby boli čo najverejnejšie a najtransparentnejšie, aby to nevyvolávalo dojem, že priemysel lobuje u FC, aby získali určitý výsledok. No a tieto tri veci. Právny základ, peniaze a nezávislosť. Pokúsime sa spoločne s Európskou komisiou po ich novom návrhu, ktorý teraz v parlamente a na rade, pokúsime sa nájsť nové spôsoby, ako zaručiť a zlepšiť naše služby malým a stredným podnikom. Myslím si, pani ajus, že toto je veľmi dôležitá vec. Pána Marži. Merci. Ďakujem. Ten kľud našej rozpravy a vašich odpovedí sú v kontraste s obavami občanov v tomto škandále okolo glyfosátu. Mali by sme tu v tomto výbore pripomínať, že občania Európy si kladú jednu otázku. Bude tu, e, môže vzniknúť e, rakovina vzhľadom na vystavenie tejto látke? Druhá otázka Vaše odpovede ukazujú, že legislatíva v EÚ vytvára tú tajnostkárskú kultúru. A tu bude treba, aby sme e, tie konsekvencie zapracovali do politických odporúčaní. Je však pravdou, že európska legislatíva e, vytvára toto utajovanie. Keďže legislatíva je praktická v rámci e, EÚ vlastne pomáha k neprehľadnosti u priemyselných lobby. Tretia vec. Máme pravdu, keď sa obávame, pokiaľ ide o závery správy EFSA. Myslím si, a mám tu pred očami spravdu EFSA z roku 2015, 2014, 2013, tieto správy tvrdia, že výskyt je veľmi minimálny, pričom 92% Martiničanov a ľudí z Guadalupe boli vystavení chlordekonu a je tam veľmi zvýšený e, výskyt rakoviny e, na antilách to sú najšokujúcejšie e, fakty, pokiaľ ide o e, zdravotné škandály vo Francúzsku a EUSI sme sa na to pýtali. Francúzsko bez autorizácie používa v EU túto látku chlordekon. Máme teda pravdu, keďže sme zvolenými zástupcami e, pre verejné zdravie, klásť tieto otázky a vyvádzať, vyvodzovať z toho politické Eh, následky a prijať svoju zodpovednosť. Ďakujem. Mm, Ďakujeme, pán Tarazon. Thank you for the question. I... Ďakujem. Tá prvá časť ku glyfosátu v posudzovaní FC k, ku karcinogénosti, všetkých dopadov, sú tam dopady, všetky dopady na zdravie, čo spúšťa toxicitu glyfosatu uh, nie je karcinogénnosť. Nie je možné klasifikovať ju takto. Referenčné toxikologické hodnoty a porovnanie. Zverejnili sme porovnanie v, u všetkých využití, ktoré sa zverejnili, povornili, povolili v EÚ, vrátane dovozu potravín z území mimo EÚ a výsledok je ten, že úroveň vystavenia e, občanov v najhorších scenároch je 10 toxikologických ref, referenčných hodnot. E, dodatočný faktor 10 k štandardnému faktoru 100 e, medzi úrovňami, ktoré sú bezpečné a očakávanému vystaveniu. Potom skutočné monitorovanie údajov a úroveň vystavenia je menej 10 krát nižšia 1% ADI. To je posolstvo, ktoré chceme vyslať e, európskym občanom, pokiaľ ide o glyfosát. Pokiaľ ide o chlordekon, posúdzenie FC sa týka využitia e, aktívnych látok. Potom každá členská krajina na základe jej legislatívy je zodpovedná za posudzovanie produktov a úrovní, ktoré sú, tu sú a je mi veľmi ľúto, nemám všetky tie údaje, rád by som s vami diskutoval, vyjasnil neskôr všetky elementy, ale posudok FSIC a v kstiknej látke by sa mal spájať s posúdením členských krajín, ktoré sú zodpovedné za e, schváľovanie a posudzovanie všetkých využití v rôznych oblastiach Musím sa pozrieť, či toto bolo súčasťou záverov FC. Ak to nie je e, súčasťou našich záverov, nemáme zodpovednosť. Na tie produkty my nedostávame ani z, e, informácie, materiály. Nemáme ten príslušný e, zväzok k tomu. Tá rozpoveď ukazuje, aké zložitá je tá Ehm, tá evaluácia, k tomu by mala byť naozaj kolektívna rozprava. Pani Najšol, nech sa páči. Dnes predpoludním vo výbore Envy nám predstaví štúdiu o implementácii e, nariadenia 1107 z roku 2009. Zaujímavá štúdia. Otvorene sa v nej hovorilo o tom, že členské krajiny majú rozdielne kapacity, personál, odbornosť, aby na národnej úrovni mohli konať. Mám dve konkrétne otázky. Poprvé, bolo to tomu doteraz tak, že, e, že si e, spoločnosti vyhľadávali členské krajiny voľne. Mám konkrétnu otázku na IFSU. Nebolo by zmysluplnejšie ten systém, ak už zostane nezmenený, ak sa príjem zostaneme, aby to nebolo e, rozhodnutie podnikov, ale aby EFSA preverovala, ktorá krajina má také kapacity, aby to mohla robiť tie testy. A druhá otázka, keď už štúdia ukáže, a dnes ma to šokovalo, že sú e, veľké rozdiely v kvalite, všimla si EFSA niekedy, že kvalita z členských krajín veľmi kolísa. Dopady na životné prostredie a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, či tu vnímate rozdiely. Nejde mi o menovanie konkrétnych eh, krajín. A ďalšia konkrétna otázka. na základe štúdie Európskeho parlamentu Členské krajiny majú veľké pracovné zaťaženia a zlú výbavu. Ten systém by mal byť zlepšený. Sú tu úvahy o, o rozdelenie na menšie jednotky, výmenu na skúsenosti a pracovné zaťaženie znížiť v členských krajinách. Teda či by sa tieto systémy eventuálne dali zmeniť. Ďakujem. Pán Tarazon za EFSU, nech sa páči. pokiaľ o, o kapacity členských krajín, jediná informácia, ktorú máme v EFSE, je, sa týka posudzovania aktívnych látok. Členské krajiny nerobia e, štúdii uchádzatelia zadávajú štúdie. A pokiaľ ide o ich kapacity, čo my máme pre aktívne látky, je proces peer review zo strany FC. Je jasné, že vo všetkých prípadoch sú zlepšenia, pokiaľ ide o posudzovanie e, zo strany členských krajín. Takisto harmonizácia medzi členskými krajinami. Kto je nakoniec spravodajca, nie je relevantné všetky členské krajiny, ktoré sú implikované. My chceme byť transparentní. Všetky závery FC máme v dokumentoch záverečné hodnotenie na základe modifikácií. A je jasné, že v určitých prípadoch je viac zlepšení než e, v iných prípadoch. Systém pre aktívne látky a harmonizácie a kapalita E, je daná tým, že je zaimplikovaná EFSA. Nemám e, informácie, aké sú kapacity a zdroje v členských krajinách. To nie je súčasťou nášho posudzovania. Znova treba spomenúť, že pokiaľ ide o aktívne látky, tie možné rozdiely v kvalite sa riešia procesom EFSA formou peer review vrátane všetkých členských krajín, ktorými koordinujeme. Kapacita FC je v tomto e, obmedzená, pokiaľ ide o naše zdroje. Na pesticídoch v FC pracuje 50 vedcov. E, koordinujeme sieť členských krajín. 800 e, až 1000 expertov na rôzne oblasti. Ak sa vrátim ešte k otázke pána Portiera, posudzovanie FC e, sú tu odborníci v všetkých členských krajinách, takmer tis, tis, viac ako tisíc odborníkov. Veci sa majú zlepšiť. Všetky relevantné prvky pokrýva relatívne veľká sieť v členských krajinách, kde by sme samozrejme e, privítali zväčšenie toho množstva pani Maria. To boli moje tri otázky, ale dostal som jednu odpoveď. Mám však ešte ďalšie dve otázky. Či si budú môcť podniky v budúcnosti vyhľadať tú krajinu členskú, alebo či by nebolo správne, že by bola pri, pridelená tá krajina zo strany AFC. A nič ste nepovedali takisto o, o rozšírenia na, tých, na tie lepšie, menšie jednotky. Poprosím tri odpovede na tri otázky. Pán Úru. Podporujem Joseho v odpovedi na druhú otázku. Nie je na nás to rozhodovať, to je politická diskusia, či žiadatelia by mali mať možnosť vybrať si konkrétnu členskú krajinu. Opätovné e, licencie to robí Európska komisia členskú krajinu, u ktorej sa chcete uchádzať, si nemôžete vybrať. Dá sa to zmeniť. My nerozhodujeme. My by sme boli v tom neutrálni. Ja som sa vás pýtala, či by to bolo dobré. Neviem. Závisí to od kapacity členských krajín. Dokonca Európska komisia by musela zohľadniť disponibilitu expertov ako načtol Jose, nie je dôležité, kto je e, spravodajcovská členská krajina, pretože máme európsku úroveň, kde pozmenujeme, zlepšujeme otázky a kontrolujeme to prvé posúdenie na celé európskej úrovni cez ten proces peer review, takže ten záverečný výsledok má rovnakú kvalitu. Nebol by to veľký rozdiel, či by rozhodla EFSA alebo komisia alebo uchádzač. Pokiaľ ide o tie zóny, čo my navrhujeme, to je tiež politická otázka k tým jednotlivým prístupom opätovného predkladania, teda refitu. Možno by sme mohli mať celoeurópsky organizovaný proces e, pre celú Európu, nie v troch zónach, prispôsobenie podmienkam agronomických zón, Harmonizovaná databáza pritom by obsahovala všetky údaje zo všetkých členských krajín vo, zo všetkých zón, než že by sme vytvorili menšie zóny. To nie je na nás, to je na komisii a zákonodarcoch. Pán Nors, chcete doplniť? Ďakujem. My sme tiež počuli od odborníkov obavy, že nie všetky členské krajiny majú kapacitu vykonávať tieto testy a vyšetrovania. My by sme tiež podporili, čo ste práve počuli. Dávalo by zmysel celoeurópsku diskusiu a dáva tiež zmysel lepšie zdieľať údaje, aby sme e, lepšie príjmali rozhodnutie. My sme sa domnievali, že by to bolo rozdielne, keby uchádzač nemal na výber, kde si vyberie krajín kvôli otvorenosti, transparentnosti a aby sa tento problém riešil. Ak môžem, odpovedal by som na tú predošlú otázku na malé a stredné podniky. My sme tiež navrhli predbežné stretnutia, aby sa malým a stredným podnikom pomohlo k lepším štúdiám. Na to by sme sa mali pozrieť takisto lepšiu, lepšie znalosti, všetky tie nové e, nanotechnológie a tak ďalej by boli pokryté nariadeniami, ktoré e, platia. Sú tu veci, ktoré by sa dali celkom jednoducho urobiť a zlepšili by uh, túto situáciu. môžeme doplniť, e, ide to dobrým smerom, môžeme tým uzavrieť tú prácu. Slovo má pán Bart Staes. Uh, Ďakujem. Vrátim sa k mojej pôvodnej otázke súvisiacej s tým, že sa môžete dostať k rôznym e, výsledkom. Pán Portie, keď ste vyrobili váš výskum e, v súvislosti s glyfosátom v určitej tom momente ste si všimli určité štúdie na myšiach a potkanoch a, a dôkazy s vyšším počtom tumorov u nich. E, odpoveď Echy bolo áno, to uznávame, ale výsledky neboli koherentné. Myslím, taká bola reakcia zo strany Echa. Ako na to reagujete vy? Vaše výskumy, vaše zistenia boli e, koherentné či nie? Ďalšia veľmi dobrá otázka. Môžem vám iba povedať e, presne, ako som postupoval systematicky do určitej miery som prechádzal tými vstupnými údajmi a analyzoval všetko, čo uh, vyzeralo, uh, že si zaslúži analýzu, že je to zmysluplné analyzovať to. Všetko, čo sa mi zdalo byť zmysluplné, som analyzoval. A takto som e, našiel tieto štandardné testy, trend testy, to je niečo, čo aj Národný toxikologický program v USA používa pre všetky svoje analýzy ja som pomáhal tento test koncipovať, pomohol som ho vyvinúť e, v priebehu rokov. Jediná moja domnienka je, že e, agentúry sa zaoberali vstupnými údajmi, ale nezanalýzovali ich e, opätovne, pretože sa spoliehali na analýzy priemyslu, ktoré používali e, teda e, jeden konkrétny e, test a nevideli tam teda trend test, ktorý štatisticky je silnejší a v jeho prípade je pravdepodobnejšie nájsť pozitívne výsledky, takže tento trend test. test má oveľa vyššiu schopnosť detekovať skutočne pozitívne e, testy. Usmernenia OECD v tejto súvislosti zlyhávajú. Nesúhlasím s vyhlásením. Áno, je to v úsmerneniach e, OECD, že máte rozhodnúť, ako analizujete štúdiu predtým, než ju urobíte a než ju e, zavediete. Ja si myslím, že agentúry by mali vyžadovať určitý typ analýz pre e, e rakovinové štúdie na e, e, zvieratoch, aj e, neurotoxické a e, genové štúdie, pretože vždy sú tu najlepšie postupy pre analýzu týchto štúdií musíte e, správne na individuálnu populáciu zvierať, nastaviť príslušné štúdie, takže tam e, je treba mať to k dispozícii vopred, ale agentúra môže vyžadovať jasne určitý typ e, štúdí, ktoré musia byť vykonané. Merci, monsieur Hansen. Thank you very much, Mr. Chair. I... Ďakujem pekne, pán Hansen. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal pán Potie a detailnejšie vysvetliť, čo sme urobili. V prvom rade spravodajský členský štát, ktorý e, e, túto e, správu robil, naši nemeckí kolegovia zhodnotili opätovne tieto údaje vo svojej správe a teda štatisticky pritom používali túto správu Trend Analysis, ktorú práve popísal v Portie, takže urobili to naši nemeckí kolegovia a prehodnotilo sa to vo výbore pre hodnotenie rizik. Dokonca sme mali aj osobitné stretnutie s kolegami z ir kde sa diskutovalo o tých e, rôznych metódach Takže myslíme si, že sme viedli plnú diskusiu o štatistike, vrátane štatistike e, o pôvodných údajoch. A bolo to aj e, spoločne s kolegami z IRK. E Ak smiem, veľmi zriedka v mojej profesionálnej kariére používam moje vzdelanie. Som matematik, špecializovaný na teóriu pravdepodobností a to je tá teória, ktorá stojí za štatistikou. A vyučoval som e, veľmi elementárne štatistiku mnohým študentom v Holandsku a Nemecku predtým, než som e, vstúpil do komisie a teraz e, pôsobím v ECHA. Pokiaľ ide o 1, 2, 4, veľmi rudimentárne na to môžete aplikovať štatistiku, priemer a medián. Priemer je 2,3, medián je 2. Rovnaké údaje s dvoma rôznymi štatistickými technikami vám e, dajú dve odlišné hodnoty. Na tom zatiaľ nie je ešte nič e, e, nesprávne. Ide o to, či 2 a 2 a 3 sa navzájom veľmi odlišujú, alebo či sú to isté. To závisí od kontextu týchto čísel. Predtým, než budeme zachádzať do detajlov štatistických techník, ktoré sú naozaj e, validné, tie, ktoré odporúča pán Portie a tých ostatných, ktoré e, sa odporúčajú v e, usmerňovacom dokumente, to sú naozaj uplatňované štatistické metódy. Ale vyvstáva tu otázka, čo vám výsledky týchto štatistických metód hovoria je e, teda odlišné. E, je to veľmi odlišné, hodnota 2,3 a hodnota 2. A e, tento náš prístup, ktorý váži dôkazy, pochádza z štatistiky, ale aplikujete tam toxikologické vedomosti z týchto údajov na to, aby ste zistili, či tieto štatistické výsledky sú veľmi odlišné alebo nie. V tomto prípade áno, um, vyvstáva tu odlišný význam. A to teda je indikácia, že tie údaje nie sú až také jasné. Teraz, nemyslíme si, že e, výbor pre hodnotenie rizik si nemyslilo, že výsledky e, z trend analýzy sú e, významne jasným pozitívnym výsledkom, ale je tam tendencia vyplývajúca z týchto údajov, ktorá vedie k záveru, že áno, áno, niečo pozitívne sa tam deje. No a v takýchto prípadoch, e, pri tom našom e, prístupe vychádzajúcom z e, váhy dôkazov, ak máte jednu štúdiu, ktorá je veľmi jasne pozitívna, tak kritérium je splnené a aj keď máte veľa štúdií, ktoré sú negatívne, nepreváža túto jednu pozitívnu štúdiu. Problém vyvstane, keď tie pozitívne výsledky nie sú jasné. A to je e, prípadom tu. Pretože niektoré štatistické techniky, ktoré uplatňujete, ten priemer, vám dajú výsledok 2, a e, povedú k e, záveru, e, že tam nie sú žiadne obavy a niektoré štatistické techniky, tie mediánové, vás povedú k výsledku 2,3, ktorý už je trošku pozitívny. A teraz, keď si zoberete tieto čísla, dáte ich do kontextu údajov a spýtate sa, ako mám chápať tieto čísla, a tu práve tento prístup e, e, e dôkazov a rozdiel medzi 2 a 2,3 analýza e, trend. E, vlastne tam nevidíme takéto žiadne vysvetlenie e, v tých údajoch, ktoré by podporovali to, čo čítame v tejto štatistike. Veľa z tých Čast, e, veľa z tých údajov nám hovoria v týchto dokumentoch, e, že tu ide len o náhodu, keď aplikujete mnohé štatistické techniky. Je pravdepodobné, že jedna z nich bude pozitívnejšia než ostatné. Takže zjednodušujem túto e, diskusiu našich kolegov v výbore pre hodnotenie rizik. Nechcem tým nejako Ehm, ohroziť diskusie v ir ani vedeckú prácu pána Portieho. Plne ju rešpektujem. Je to naozaj otázka, že ako náhle združíte všetkých týchto vedcov, ktorí mali prístup ku všetkým údajom a diskutovali aj s kolegami z IR-ku, v prípade takéhoto prístupu e, vahy dôkazov e, dospojete k tomu, že áno, bolo ta, bol tam určitý pozitívny trend, ale nebol postačujúci na splnenie kritérií. A teraz prichádzame k tomu, čo to znamená. A prosím, e, majte na pamäti, že toto sú tí istí ľudia, ktorí klasifikovali 285 chemikálií za posledných 10 rokov. 30 z nich bolo pozitívnych na karcinogenicitu, takže majú dosť e, skúseností pri stanovovaní, kedy sú dôkazy jasné, kedy je to e, dosť zrejme, alebo kedy je to veľmi slabé a jednoducho môžeme vyvodiť dôsledky, že to nesplňa tieto jasné kritéria. Ospravedlňujem sa, pán predseda, že mi to trvalo tak dlho, ale mal som pocit, že je potrebné vysvetliť že to nie je tak, že by sme si nevážili pána Potieho. My si ju veľmi vážime, my si veľmi vážime prácu IRku, ale máme odlišné eh, informácie, eh, odlišné výstupy a máme jasné postupy. Potrebujeme na určitej úrovni veľmi jasné dôkazy na to, aby sme mohli nejakú látku príslušne klasifikovať. Thank you. Pán Tarazon. Ďakujem. E, e, k tej toxikologicite už e, to bolo vysvetlené. Chcem len povedať ďalší príklad. V návrhu priemyslu samozrejme sa nenavrhovala akútna referenčná referenčné množstvo. V procese EFSA sme sa pozreli na špecifické štúdie a ako v prípade všetkých ostatných eh, štúdií a chemikálií sme si povedali, že prejdeme tými pôvodnými eh, vstupnými údajmi, modifikovali sme eh, jednotlivé údaje. Pozreli sme sa na štúdiu, o ktorej si niektorí mysleli, že tá hovorí o určitej exponovanosti. Takže e, naozaj experti prešli celým procesom, prešli tými vstupnými údajmi a je tam viacero príkladov, ktoré demonstrujú, že počas hodnotenia EFSA sa naozaj postupovalo od prípadu k prípadu e, na základe tých e, vstupných údajov a takto dospeli k svojmu výsledku. Pán Portie. Nie je potrebné povedať, že nesúhlasím s, nie, s niektorými vecami, čo tu zazneli. Poprvé EK aj EFSA e, vynechali približne 40 až 50 e, z tých zistení týkajúcich sa tumorov. Takže mu, e, musím povedať, že jednoducho sa nevrali, nevrátili ku každej štúdii na zvieratách a neprešlo to trend testom, pretože je zrejme, keď robíte tento trend test, tak dostanete tú, tú pozitívnu hodnotu. Zjednodušenie e, mediány versus priemer, to je príliš veľké zjednodušenie na tú komplexnosť prípadu, ktorý máme pred sebou. Argument, že tam neboli konzistentné trendy medzi jednotlivými údajmi, E, toto je naozaj subjektívny argument a naopak nedošlo tu k e, objektívnemu posúdeniu e, toho, či tu naozaj sú objektívne dôkazy. Na to sú naozaj známe metódy, známe postupy. Takže navrhujem, aby ste skúsili, aby príslušné agentúry skúsili urobiť, vykonať tieto postupy, nepostupovali subjektívne a napokon sú obmedzenia, e, pokiaľ ide o tieto usmernenia, ako som už povedal na úvod. Sú veci, o ktorých si myslím, že tie boli nevhodne použité na to, aby sa znížila váha niektorých z týchto pozitívnych zistení. A netýka sa to len rakoviny, je to v mnohých oblastiach v celom dokumente stále znova e, E, urobené, aj treba to skorigovať, e, takže nemusíme tu hovoriť len o e, úsmerniach OECD alebo kohokoľvek iného. Keby som ja bol v takéto pozícii a nejakí výskumníci by prišli ku mne s obavami, čo by som urobil ja, by bolo, že by som združil skupinu nezávislých, neovplyvnených vedcov, prezentoval by som im to, Eh, dal by som im odporúčanie eh, môjho výskumného výboru a potom by som o tom povedal môjmu eh, vedeckému výboru. Toto, myslím, je treba urobiť. Tieto veci sa musia vyriešiť, pretože nejako sa nestratia. Minimálne ja sa nestratím. Ďakujem, pán Url. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj rešpektujem, čo hovoríte, doktor Portie. Určite nechcem nejako spochybňovať excelentnú výskumnú prácu, ktorú ste urobili v priebehu vašej kariéry, ale keď sa pozriete na dokument USPA e v decembri 2017, 200-stranový dokument venovaný čisto karcinogenicite glyfosátu, z môjho pohľadu ide o presné posúdenie dôkazov jednotlivých ich e, typov. A musím povedať, že e, to súvisí e, s tou starou otázkou štatistickej významnosti versus biologickej relevantnosti. A myslím, že o to tu ide, Vidíte tu štatisticky významný efekt, ale potom EKIF sa aj vy ako USPA a Kanada a ostatné krajiny sa pýtajú, to, čo tu vidíme, je štatisticky e, e, významné, je to zároveň aj biologicky relevantné a potom je tu názor viac než stovky, možno 500 e, vedcov z celého sveta, že tá biologická relevantnosť nie je presvedčivá. Pán Hansen sa to e, snažil pred chvíľou popísať. Povedal, že áno, boli tam e, obavy, ale biologická relevantnosť e, nebola presvedčivá, neodôvodňovala klasifikáciu. Toto je dosť stará otázka vo vede, či sa zaoberáme štatistickou signifikantnosťou alebo aj biologickou relevantnosťou Eh, bakteriologických eh, výsledkov, eh, rôznych druhov lezí a podobne. S tým sa treba aj stále znova. Takže ja rešpektujem váš názor, nespochybňujem ho, ale potom napokon je tu aj názor stoviek vedcov a dvoch európskych agentúr. Tie nechcete zohľadňovať? Ďakujem za eh, až pochopenie, pán predseda. Na to budem eh, dojem, že si myslíte, že som sa nezaoberal eh, biológiou. Chcem vám povedať, že ja som sa zaoberala aj rozdielmi rôznych druhov lymfomov medzi ľuďmi aj myšami. Zaoberal som sa relevantnosťou, rozdielmi medzi e, rôznymi tkanivami a prišiel som na, tom, na to, že tam nie sú prekurzorové lézie, takže nemôžete e, tento argument v tomto prípade použiť. A niektoré postupy, ktoré používate štatisticky alebo biologicky, nie sú podporené a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 Chceme predsa zabezpečiť zdravie európskych občanov, ale z tejto celej výmeny mi vyplýva, že im to nemôžeme zaručiť. Pretože ak EFSA, a tak to je v jej pravidlách, rieši len aktívne látky, produkty, ktoré sa používajú e, v členských krajinách, to je produkt s mnohými prísadami. Vy ste povedali, že glyfocát nie je e, karcinogénny, ale tie ďalšie súčasti sú nebezpečné. Vy ste zaujali stanovisko, keď ste povedali, no, začína to byť nebezpečné. 186 produktov vo Francúzsku sa minulý rok zastavilo. Krajiny sa e, e, líšia Jedni hovoria, že to je veľmi dobré, iné nie. To znamená, že momentálne, a to je dôležité pre našu misiu, nemôžeme zaručiť ochranu ľudí. Ďalší príklad. Dimetoad. Pesticíd, ktoré Francúzsko e, e zakázali vo Francúzsku u čerešní, pretože tu bola zvýšená toxicita toxicita u detí, ktoré dokážu zjesť kilo e, e, týchto čerešní o rok neskôr potom Španielsko a teraz v podstate celá Európa, možno s výnimkou Bulharska, Turecko, Turecko o, najprv povolili a teraz tiež hovorí, že to idú zakázať. Čiže Európa tu nehrá svoju úlohu harmonizátora príliš E, nechávame na členských krajinách, aby si to hodnotili. Chcete mať viac expertov, ale keď budeme my žiadať, aby EFSA analyzovala produkty, bude treba viac financí, viac expertov a tak ďalej. Zoberme si príklad EKI. U nej tiež pri herbicídoch sú to biocídoch, pardon, je to produkt Nerobí sa škandál z klordekonu na Martiniku, pričom napáchal veľké škody. Takže technická otázka. Ako je možné, že denná prípustná dávka, ktorú používajú všetky členské krajiny, sa robí na, vo vzťahu k aktívnej látke a nie k produktu? My, máte štúdie, kde ukazujú, že tie spolusúčasti môžu zabezpečiť, že produkt je tisíckrát toxickejší než samotná aktívna látka v ňom použitá. To je dôkaz, že no, úplne sa tu minimalizujú toxické či karcinogénne efekty aktívnej látky. Treba povedať ako vedci, že to e, vlastne ničomu neslúži, pretože sa to kalkuluje len pre aktívnu látku a nie pre tie spolu súčasti. Momentálne tu máme teda dôkaz, že jednoducho nechránime európskych občanov e, na, celé, na, na, na tejto úrovni. Zajevsu, pán Tarzan. Regarding the assessment of the products, obviously, it's up to the legislator to decide. Samozrejme je na legislatorovi, aby to rozhodol Jedna z tých kľúčových vecí sa týka toho, či máte rezidua e, e, v potrave a či pochádzajú z rôznych produktov. E, takže mali by sme sa zaobrať aktívnou látkou aj všetkými metabolitmi, ktoré môžu vyvstať a to sa robí, je to aj logické v prípade samotného produktu e, farmár a teda aj obyvateľia plnohospodárských e, oblastí môžu byť exponovaní e, tomuto, produk- týmto, tomuto produktu. Toto sa nehodnotí zo strany EFSA, ale je to súčasťou hodnotenia, ktoré robia členské štáty a bolo to tiež E, súčasťou rozhovorov, ako to členské štáty robia. Je dôležité e, rozdielovať, či to hodnotenie aktívnej látky je úplne nutné. Je to veľmi dôležité aj pre životné prostredie a je to komplementované hodnotením produktu. Takže nie je to buď jedno alebo druhé. Eh, logika vedecká je, že potrebujeme tu mať oboje. Momentálne eh, sa eh, oddeluje spôsob týchto hodnotení. Jedno sa deje na európskej rovni, druhé na úrovni členských štátov. To je rozhodnutie zákonodarcu, či to tak bude pokračovať, alebo či sa to možno zmení. Merci. Monsieur Hansen, vous juste très rapidement. Pán Hansen, chcete stručne vystúpiť? Áno, ďakujem veľmi pekne. Chcem ešte e, uviezť jeden príklad z oblasti e, biovedy. Je možné požiadať e, unijnú, unijný súhlas pre biocidné produkty. My sa tým potom zaoberáme, výsledky postupujeme do Bruselu. Je veľmi zložité mať tu medzi krok medzi povolením aktívnej látky a produktu. E, stanoví e, tu nejaký limit pre určitý biocid, tak by sme to mali urobiť my. E, napríklad v prípade exponovanosti produktom, to, čo by sme vlastne robili, robili by sme povolenie produktu na úrovni EÚ, takže z pohľadu biocidov je zložité tu urobiť niečo medzi tým. Ak chcete tu stanoviť látku nielen pre aktívnu látku, ale pre celý produkt, tak tá práca, ktorú musíte urobiť, je takmer tá istá, ako e, keby ste tu mali e, unijné povolenia. A e, to bolo základné východisko aj pre komisiu, keď navrhovala tento unijný komponent v legislatíve. Ďakujem pani Ajuzo. Ďakujem len stručne. Vrátim sa k svojmu predchádzajúcemu príspevku. Rediteľ ECHA povedal niektoré veci, ktoré som sa pýtal, som sa chcel pýtať, ako vy a Ema hodnotíte uplatňovanie princípov. Napríklad je treba robiť eh, povinné skúšky. ECHA má svoje databáze so správami aby ste sa nemuseli obrácať na konkurenciu, ako ste povedali. Nie je toto jednoduchá situácia. Merci, monsieur Hansen. Yes. Ďakujem, pán Hansen. Ďakujem pekne. Áno, my e, poskytujeme poradenstvo v prípade REACH aj biocidov e, potenciálnym žiadateľom. Robíme to preto, aby sme zabezpečili že potenciálni žiadatelia v rámci REACHu, ale aj v prípade biocídov, budú vedieť, aké informácie sa od nich očakávajú, aby celý, e, celú diskusiu sme mohli viesť solidne a rýchlo. Takže to je tá jedna otázka. Druhá otázka, áno, keď žiadame testovanie podľa REACH napríklad, žiadame aby ten, eh, kto eh, registruje tento test, vykonal, hovorím vy, eh, to je povinnosť legislatívy pre ECHA. Nariadenie REACH hovorí, že ak ECHA vidí, že je tam nedostatok údajov, je tam pre nás povinnosť požiadať o toho, kto žiada o legislatívu, aby e, vytvoril tie, e, požiadalo tieto testy. Takže ak by sme tu chceli zmenu, museli by sme zmeniť legislatívu. A potom, pokiaľ ide o otázku súvisiacu so zdrojmi, v našej práci naozaj vidíme významné rozdiely medzi členskými štátmi v tom, e, koľko zdrojov mám k dispozícii ich programy e, súvisiace s e, chemikáliami. To nemá možno dopad na typ stanovisk, ktoré dostávame, ale má to vplyv na to, ako e, jednoducho prejde, prídu určité zložky našimi procesmi tie členské štáty, ktoré nemajú dostatok zdrojov. Tam sekretariat agentúry potrebuje kompenzovať a to samozrejme má vplyv na naše zdroje a žiaden e, e, reagister, neradíte určite žiadneho riaditeľa agentúry, ktorý by nepovedal, že áno, bolo by e, veľmi dobré, keby sme mali k dispozícii viac zdrojov. Ďakujem, zdržím sa komentárov pani Götelen. Tak som ich ordförande. Och tack också... Ďakujem za slovo. Till panelen och... Mnoho kolegov položilo zásadné otázky panelistom. Všetky otázky, ktoré zazneli, boli dôležité. Myslím, že v poslednej inštancii tento parlament bude zodpovedný e, za to, e, ktoré aktívne látky sa e, príjmu, schvália. My by sme o tomto mali diskutovať aj s kolegami poslancami. Ale predtým, než budeme diskutovať o výsledkoch našej práce, určite potrebujeme mať dôveryhodný výsledok zo e, strany príslušných orgánov. E, to je potrebné na, naš, na to, aby sme my mohli urobiť naše hodnotenie. Takže e, lopta je na vašej strane tu v tejto sále. Pretože to, čo tu vnímam aj e, v tomto výbore, e, je, že sme e, boli svedkami určitých prezentácií, z ktorých vyplýva, že nie všetko prebehlo tak nezávisle s expertami, ktorí sú v EFSE a ktorí sú dnes prítomní. Práve naopak, bolo tam jasné prepojenie s priemyslom, pred pár týždňami sme tu e, videli jedného vedca, ktorý e, dokázal, ako sa tu naozaj kopírovali dokumenty priemyslu e, do stanovisk agentúr. Videli sme presne, ktoré časti boli skopírované. To jasne vyvstalo aj z dokumentu FSA, Takže do určitej miery to bol plagiat, dokument tejto agentúry a to ma naplňa obavami. Nadobúdam tu dojem, že napriek tomu, že EFSA ospravedlím sa za moju švedskú e, priamosť. E, e, tu stojí teraz s nohavicami dole, je odhalená. Ehm, chcem sa teraz spýtať, nesnažili ste sa o napravenie situácie, opäť si tie nohavice navliecť? Nie, vy hovoríte, nie, nie, my chceme naďalej pokračovať e, v tejto diskusii, chceme pokračovať e, v tom, ako sme to robili doteraz. Mňa zaujíma, ako posilniť nezávislosť. Yes, thank you very much for... Ďakujem za tieto vyjadrenia. Skôr možno to bolo vyjadrenie e, priania než otázka, to, čo ste povedali na záver čo sa mne zdá niekedy zvláštne v rámci týchto diskusí, je to, že kedykoľvek EFSA príde s nejakým stanoviskom, napríklad ohľadom neonikotinoidov, tak určitá časť spoločnosti to považuje za dobré vedecké stanovisko, pretože chráni e, rôznych opelovačov, ako napríklad včely. A EFSA potom je oslavovaná ako hlavný orgán hodnotenia rizika pre tieto otázky a komisia by sa mala riadiť ich stanoviskom, pretože povedali, že nekotinoidy sú nebezpečné pre včely. Sú tu aj iné príklady, kde napríklad EFSA príde s vedeckým stanoviskom a sa im tlieska ako tomu najfundovanejšiemu vedeckému inštitútu v Európe a parlament a komisia by to mali okamžite implementovať. Avšak rovnakí ľudia s rovnakou expertízou, metodikou, rovnakou nezávislosťou dospejú k takému záveru, ako sme dospeli napríklad v prípade glyfosátu, zatiaľ čo tá metodika je úplne rovnaká ako predtým, to, tento záver nezapadá do očakávania určitej časti spoločnosti, tak potom je EFSA obvinená z toho, že len kopírujú, čo v minulosti, že idú ruka v ruke s priemyslom a tak ďalej. My sme vyvrátili všetky tieto tvrdenia. A my sme vás pozvali, príďte za nami do Parmy a my Pozrite sa na to, ako pracujeme. My, EFSA, máme najprísnejší systém na prevenciu ochran- e, konfliktu záujmov zo všetkých agentov v Európe. Takže naša práca je plne transparentná, máme nezávislých expertov a slúžime len verejnému záujmu. Rád by som pochopil, čo by sme mohli urobiť, čo ešte viac by sme mohli urobiť, aby sme vás, parlament, presvedčili aj v prípadoch, kedy sa vám nepáčia naše výsledky. Pretože toto je ten problém. Keď sa vám nepáči politicky náš výsledok, tak naraz je EFSA problémom. Pokiaľ sa vám páči váš, náš výsledok, tak sme hrdinom. Teraz sa trochu zjednodušujem, ale my vždy uplatňujeme rovnakú metodiku. Takže prosím, buďte k nám trochu férovi. Nebojte sa, to je obsah našich prác. Pochopili sme vás v Parme ku konfliktu s záujmom. Máme určite, určité podnety, Dnes to môžu byť nezávislé inštancie, ktoré skúmajú konflikt záujmov. My, ak chceme byť konkluzívnejší, máme určitú budúcnosť, určitú minulosť. Otázka znela, ako zaručíme zdravie našich občanov. treba tu e, veci zlepšovať. Otázka znie, ako môžeme kolektívne zlepšovať určité postprocedúry. Pani McIntyre. Um, thank you, chair. Ďakujem. Pani Rivazi má pravdu v tom, že musíme zaručiť ochranu občanov a na to myslíme určite všetci z nás, ale taktiež je treba zaručiť, že budeme zodpovední a budeme konať primerane a nebudeme vyvolávať zbytočný poplach. A ja mám určité obavy, že určití ľudia by chceli, aby hodnotenia určitých karcinogénnych látok sa zakladali na nebezpečenstvo miesto rizika. Takže pokiaľ by sme sa rozhodli, že zakážeme všetky potenciálne karcinogénne látky, tak by sme museli zakázať kávu, šampanské, guláš a prošuto, belgické pivo aj hranolky, ľudia by nemohli chodiť na slnko a všetky rôzne produkty a aktivity by museli byť zakázané. Takže pokiaľ Takže tuto musíme si zachovať zmysel pre e, primeranosť a zakladať naše rozhodovanie na hodnotení rizika je oveľa zodpovednejšie, než vychádza z toho, že všetko, čo je potenciálne karcinogénne, by malo byť zakázané. Ďakujem, pán Omarži. Oui, je reviens sur l'affaire. Vrátim sa ku chlordekonu a zaujímavé je paralele k, glykofosátu. Ak si toto ešte spomínate, v roku 1979 e, sa zhodnotilo, že nie je dostatok e, aspektov na to, aby e, agentúra zakázala tento, túto látku ale Spojené štáty už vtedy v 79. zakázali chlordekon. Dnes e, sa SIRK domnieva, že glyfosat je e, pravdepodobne e, karcinogény a agentúry hovoria, že nemajú dostatok dôkazov. To znamená, že v chvíli je samozrejme zložité mať istoty, ale my v európskych zmluvách máme princíp a to je princíp e, predchádzania. Tento princíp by ste si mali osvojiť, mali by ste sa ním orientovať. Keď počujem vaše slova, tak mám niekedy dojem, že logika, ktorá dominuje, je e, ochrana ekonomických záujmov a priemyselných skôr než bezpečnosť občanov v Európe. A keď sú výrazné závažné pochybnosti, ako sa to udialo u glyfosátu, tak si myslím, že princíp predchádzania prevencie by sa mal zo zmluv prenášať na všetkých. vrátane odporúčaní pre tých, ktorí potom príjmajú rozhodnutia o zakázaní e, látky. Posledné dve otázky. Od, od, odpovedte, nech sa páči. Very shortly I do... Len stručne poslednému rečníkovi. Čo my ako vedci môžeme predložiť vám, ktorý vedíte riziko, je odhad rizika a taktiež odhad neistoty, ktorá súvisí s týmto rizikom. Ale to, čo by sme nemali robiť, je, že by sme nemali uplatňovať vo vede Eh, princípy obozretnosti. Pretože to je rozhodnutie spoločnosti ohľadom toho, koľko rizika ste ochotní prijať alebo nie. Toto je politické rozhodnutie, toto nie je vedecké rozhodnutie. Vo vede vám môžeme predložiť eh, mieru eh, neistoty v súvislosti s odhadmi podľa našich vedomostí, ale vy potom môžete uplatiť tento princíp obozretnosti alebo nie. Ale tieto dve koncepcie by sme nemali miešať, pretože v opačnom prípade to bude problém. A ja by som vás chcel požiadať, aby ste tieto dve koncepcie žiadal, e, nechali oddelené. Vy ako osoby, ktoré riadite riziko, by ste mali uplatňovať tento princíp obozretnosti, alebo vedi by sa nemal. Doplním, len vás chcem upozorniť, že musíme končiť 17.30, e, pán Tarazona. Not authorized. Ďakujem. Takže kloreko nie je autorizovaný ako pesticíd v EÚ. Kloreko nie je autorizovaný. Bol zakázaný pred viac než 10 rokmi. No, mais c'est tout de même incroyable. Parce que... Predsa neuveriteľná vec. To, čo počujem, je neuveriteľné. Marteny Guadeloupe sú v EÚ. Tak nemôžete povedať, že sa nepoužíva v EÚ. Použilo to Francúzsko. No, je to rozhodnutie francúzske e, v EÚ. V Guadeloupe a v Martiniku a pokiaľ ide o, o princíp e, e, prevencie, pani kolegyňa Rivasi, má pravdu. Nezdielame váš názor. Ide o nezvratnosť rizik. Posledný výst, posledný výst, pán Url, predčítajte si, čo znamená princíp prevencie. V vede ho môžeme aplikovať, keď sú tu rizika, ktoré sa potom nedajú už vrátiť. A v pravidlách často keď sa vás pýtame, alebo aby ste autorizovali, schválili nejakú látku, sú tu údaje, ktoré priemysel nedodá. Musia v rámci datakapu potvrdiť. Otázka znie, ako môžete schváliť látku, keď chýba spústo, spusto údajov k určitým zvieratám, k vode a tak ďalej ak by sme pre, pre, princíp predchádzania aplikovali, tak by sme povedali, kým nemáme údaje, kým priemysel nedodá údaje, nedáme schválenie. A to je princíp e, predchádzania. Ďakujem vám. Máme 4 minúty. Na 2 minúty by som chcel na uzavrenie dať e, kolegom, každému, pán Hansen a pán Júl, po minúte. Ďakujem za slovo. Len stručne sa vyjadrím k týmto dvom otázkam. Pokiaľ vážení poslanci sa vyjadrovali e, k ECHA, čo týka prepojenia s priemyslom, tak pokiaľ môžeme v tejto súvislosti niečo robiť, aby sme dali jasne najavo, že to nie je pravda, alebo pokiaľ sú dôkazy, ktoré, dôkazy, ktoré dokazujú, že sme príliš blízko priemyslu, tak to napravíme. Sme otvorení, chceme pochopiť situáciu a napraviť, čo má byť napravené. Čo sa týka toho princípu opozretnosti, hlásim sa o slovo len preto, že komisia nás požiadala, aby sme to vyhodnotili a pozreli sa na to, ako môžeme my implementovať princíp obozretnosti a jasne analizujeme, ako komuniké komisie z roku 2001 môžu byť lepšie implementované, tak aby sme mohli lepšie slúžiť e, vytvoreným politikám a lepšej implementovať tento princíp než doteraz. Máme identifikovať tie prípady, kde je taká neistota, že z toho vyplývajú rôzne možné opatrenia, ktoré by vám potom umožnili lepšie rozhodovanie. Prepašte, teraz pán Nös na minútu. Chcem E, skončiť tam, kde sme začali. Tá diskusia bola trochu vášnivá dnes. Naša správa mala trochu tejto vášne ubrať, aby sme sa lepšie zhodli, aby sa do diskusie vrátil vedecký princíp a možno na konci vášho šetrenia sa chcete pozrieť na našu správu a potom sa k tomu môžeme vrátiť, môžeme to prediskutovať aby tá diskusia bola trochu kľudnejšia. Ďakujem. Tá e, rozprava je živá, ale je e, milovná. Ešte snad slovíčko. Ďakujem vám za, úč, za e, tejto rozprave. Výzvy nie sú ne, malé. Máme tu problém. Máme tu problémy rôznych typov chorôb, e, rakovín. Stratili sme v Európe 80 typov hmyzu. E, Opelovanie je veľmi ohrozené. Všetci podporu potrebujú všetci e, včelári, situácia je zlá. Včera, dnes i zajtra je tu tento problém. E, dnes e, nie, nemôžete hovoriť, že ste presvedčení, pretože to je jak, ako e, s vyhláseniami o láske. Na jednej strane môžete sa ju vyhlásiť, tvrdiť, ale na druhej strane treba dať dôkazy. A racionálne elementy sú dôležité rovnako otázky, ktoré sú v centre našej rozpravy, kde by sme mali e, ukázať zodpovednosť, aby sme zajtra mohli mať e, záruky, aby občania zdravo jedli, stravovali sa. Ďakujem vám. V budúcich týždňoch sa snáď môžeme na vás spolahnuť, aby prebiehala kvalitná práca, aby sa veci zlepšovali reálne. Ďakujem. Ďakujem účastník a ďakujeme tlmočníkom. Získali sme dokonca ešte dve minúty. Ďakujem vám za excelentnosť vašej práce.